Týka sa to e, však e, na začiatku najmä inšpekčných návštev z minulého roka. Prvá e, bola návšteva v Londýne, ktorá sa týkala odnímania adopcie detí. A k tejto pet- petícii alebo k tejto návšteve petícia, ktorá sa dostala na program na základe žiadosti skupiny socialistov a demokratov. Vidím, že tu spravodaj.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 som poprosil komisiu, aby pani Tragona teda, aby za komisiu poskytla svoj pohľad na túto petíciu. Ďakujem veľmi pekne. Pracujem pre komisiu na DG Justice na úseku práv dieťaťa. A my chceme poďakovať výboru PETI za záujem vykonať opatrenia v nadväznosti na návštevu Londýna ktorej cieľom bolo preskúmať otázku odnímania detí bez e, e, súhlasu rodičov a my sa snažíme e, skúmať, respektíve takto, nemali by sme skúmať úlohu um, miestnych orgánov, pretože tieto otázky týkajúce sociálnych záležitostí a dieťaťa sú uh, v právomoci členských štátov, komisia nemá právo zasahovať a môže to urobiť len, ak sa ukáže, že problém presahuje do oblasti európskeho práva. V oblasti adopcií musí byť hlavným cieľom záujem dieťaťa v súlade s článkom 22 a dohovore OSN o právach dieťaťa, ku ktorému pristúpili všetky členské štáty. Medzinárodné štandardy e, neznemožňujú využitie tejto možnosti. Je to jedna z možností, teda adopcia odňatie dieťaťa e, pre deti, ktorých rodičia nevyvíjajú, nevyvíjajú dostatočnú starostlivosť ako rodičia, avšak posudzovanie musí byť e, prípad od prípadu, teda individuálne a musia byť vždy zohľadnené práva dieťaťa. V prípade adopcie bez súhlasu biologických rodičov je na členskom štáte vrátane justičných orgánov, e, aby zabezpečil, že sú e, chránené a rešpektované ľudské práva v súlade s národnou legislatívou a medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv ak sú určité elementy cezhraničnosti, nariadenie 200, pardon, tzv. bruselské nariadenie 28 sa môže uplatniť a takisto e, pravidlá o uznávaní súdnych rozhodnutí v iných členských štátoch. Toto nariadenie obsahuje pravidlá na umiestňovanie e, dieťaťa v inom členskom štáte, článok 56, ale vylúčuje adopciu z rozsahu posobnosti. Počas eh, prekastu tohto nariadenia mm, výbor Pety požiadal o zahrnutie pravidla alebo teda zahrnutie tejto situácie zverenia dieťaťa ehm, náhradným rodičom v inom členskom štáte, avšak e, toto ešte stále zostáva v pôsobnosti členského štátu. Um, členské štáty vrátane Spojeného kráľovstva podpísali uh, dohovor o ochrane dieťaťa z roku 1996. 7., 8. a 9. fórum EÚ o právach dieťaťa sa sústredovalo na koordináciu spolupráce v oblasti systému ochrany práv dieťaťa, pričom sa riadíme medzinárodnými štandardmi a toto, v tejto fóra vypracovali 10 princípov pre integrovanú ochranu práv dieťaťa. Tieto princípy pokrývajú okrem iného potrebu posilňovať preventívne opatrenia a vyhnúť sa do maximálnej možnej miery rozdelenie rodiny, teda oddelenie dieťaťa od rodičov a takisto zúrazňujú potrebu koordinácie medzi jednotlivými národnými systémami v uplynulom roku komisia rozhodla, alebo teda začala zisťovanie v rámci príslušného programu A pokiaľ ide o, o zabezpečovanie priorít, sa prihliada na medzinárodné štandardy a zároveň základné princípy integrovaných systémov na ochranu práv dieťaťa. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, dávam slovo kolegyňam a kolegom, v prvom rade pani Mici. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Toto je veľmi dôležitá a emocionálna téma, pretože tá naša inšpekčná návšteva v Londýne pred niekoľkými rokmi, musím povedať, ukázala, že je viacero problémov, ktoré by bolo treba vyriešiť. Týkajú sa mnohých dôležitých záležitostí a preto mám niekoľko otázok na komisiu, aby som zistila, čo sa odtedy stalo. Ja chcem vedieť, či komisia má nejaké údaje alebo relevantnú štatistiku týkajúcu sa mm, nielen e, adopcie bez súhlasu rodičov a medzinárodných prípadov, ale aj vo všeobecnosti rodinného práva a kompetencie jednotlivých členských štátov. Mne vrta v hlave, či komisia má informácie o národných e, súdoch pre rodinné záležitosti e, a o tom, ako uplatňujú Ženevský dohovor o právach dieťaťa a tiež o tom, ako buď veľvyslanectvá alebo konzuláty sú informované, či sú informované včas o cezhraničných prípadoch e, ktoré sa týkajú ich štátnych príslušníkov. A tiež e, chcem vedieť, či komisia podnikla nejaké kroky na základe odporúčaní tohto výboru vypracovať nejaké špecifické usmernenia o e, koordinácii systémov na ochranu dieťaťa, e, tak aby všetky zložky, ktoré v tejto problematike vystupujú, boli koordinované. Ďakujem veľmi pekne. Teraz hovorí predseda, by som chcel požiadať e, kolíňa kolegov, či sa chcú vyjadriť o k tejto veci. Ak nie, tak požiadam komisiu, aby zareagovala. Ďakujem, e, pán predseda, aj pani Mici za otázku. Pokiaľ ide o tieto konkrétne otázky, podobiť nejako e, kolegyňa, kolegovia, ktorí riešia nariadenie, o medzinárodnom práve v tejto oblasti tu nemôžu byť a jediné, čo môžem, je posunúť im túto otázku a pokiaľ ide o tú druhú otázku na integrované systémy ochrany dieťaťa, tak môžem len povedať, e, na, alebo teda môžem len zopakovať to, čo som už povedala v prezentácii. E, thank you very much. No dobre, ďakujem. Pani Mici, aké je vaše odporúčanie? ponechať petíciu otvorenú a čakať na nejakú písomnú odpoveď. Áno, pán predseda, rada by som túto petíciu ponechala otvorenú a počkala na nejakú uspokojivejšiu odpoveď komisie. Dobre, je to priateľné pre všetkých, pýta sa predseda ráno. Tak sme sa dohodli na tom, že počkáme na odpoveď komisie. No. Ďalší bod na našom programe sa týka návštevy Španielska, k čomu je dokument, ktorý bol vypracovaný po tejto návšteve. Ide o správu o e, povodiach riek e, Tacho a Ebro a správe povodí. Ja som bol vedúcim delegácie, táto návšteva sa konala v roku 2016 a môžem vám povedať, že dialog prebehol vo veľmi štrukturovanej podobe, takisto e, bol veľmi štrukturovaný tu na pôde výboru a ja som veľmi rád, že máme teraz správu. Na stole španielská vláda ponikla isté kroky v následnosti po tejto správe e, mimochodom predvčerom sme zistili, že komisia rozbehla konanie proti Španielsku, pretože španielská vláda e, nepodnikla všetky kroky, ktoré v tejto oblasti mohla. Takže prebieha konanie, takže je môžeme konštatovať, že prebieha dialog medzi Európskou komisiou a Španielskom. E, zelen, zelení v Európskom parlamente požiadali o zaradenie tejto veci na program nášho výboru, takže im dám, niekomu od nich im dám slovo, ale najprv by som dal slovo Elise Vargas Main, ktorá zastupuje komisiu v tejto záležitosti. Mohli by ste nám prosím povedať niečo e, za komisiu v tejto veci, pani Vargas? Prepačte, e, hovorí predseda, sú tu predkladateľa petície zo Španielska, predkladateľky Juan Ramón Crespo Aguilar a Matilde Fonten. Máte slovo na 5 minút, prepačte, že som vás preskočil. No v prvom rade my sme neboli, tak ako povedal pán Čaky, Eh, informovaní o tejto správe, takže nemáme informáciu, len um, sme vlastne doteraz vyjadrovali, čo si myslíme. Dámy a páni, poslankyňa a poslanci, eh, platforma na ochranu rieky Ebro je horizontálna eh, platforma na ochranu rieky Ebro a jeho delty, vzhľadom k tomu, že ide o oblasť, jednu, jednu z najdôležitejších oblastí v Stredomorí, z hľadiska životného prostredia. Je to, eh, je to 320 štvorcových kilometrov, eh, ktoré sú veľmi dôležité z hľadiska migrácie vtáctva medzi eh, Európou a Afrikou a zároveň je tam 325 druhov vtác, vtákov z celej Európy, ktoré tam hniezdia alebo tady prelietavajú. Takže delta rieky Ebro splňa všetky e, podmienky na vytvorenie e, chráneného oblast, e, chránenej oblasti, vrátane Natura 2000, CEPA a tak ďalej. A od 2003 je to chránená oblasť v rámci systému biosféra. Avšak treba povedať, že v okolí tejto delty sa pestuje napríklad rýža, čiže je to polnospodársky veľmi intenzívne využívaný, ob, využívaná oblasť, ale zároveň E, sa už niekoľko rokov rozvíja napríklad ekoturizmus. E, každopádne treba povedať, že delta rieky Ebro je oblasť s vysokou kultúrnou a ekologickou hodnotou, avšak e, je to zároveň oblasť veľmi zraniteľná a tá aktivita v jej okolí, tesnom okolí môže spôsobiť, že úplne zanikne a od 50. rokov, kedy sa, zniž, kedy, kedy sa budujú kedy sa budujú veľké priehrady na tejto rieke. Po celom povodí sa znižuje e, množstvo sedimentu, ktoré e, prichádza do tejto delty a to až o 99 A e, takisto sa mení chemické zloženie vody. A tieto dva fakty spôsobili, že mm, v tej delte sa menia ekologické podmienky a to je práve pointa tejto petícia. My by sme chceli požiadať, aby za každým, keď e, španielský, španielská vláda e, vytvára nový hydrologický plán, mala by e, myslieť na to, že by sme mali chrániť a zachovať túto veľmi dôležitú zónu, kde žijú okrem tých vtákov aj tisíce ľudí. Takže my sme prispeli k správe, ktorá, ktorú vypracoval, vypracoval výbor v roku 2006 a konštatujeme, že španielská vláda naďalej neplní legislatívu Európskej únie, osobitne smernice o ochrane vôd, e, o biotopoch a ochrane vtákov a tie plány vychádzajú z eh, hlbokej minulosti a my eh, by sme chceli zabezpečiť, aby sa tie problémy, o ktorých sme hovorili, nezhoršovali, eh, pretože sa tu navrhuje napríklad 400 tisíc hektárov nových polnospodárských pozemkov, ktoré majú byť zavlažované a zároveň treba povedať, že na Ebre už je najviac priehrad na v celej Európe, ich tam 200 a toto zhoršuje problém zachytávania sedimentov v týchto priehradách, e, čím e, sa napríklad redukuje množstvo fitoplanktonu v pobrežných oblastiach a to ohrozuje okrem iného aj rybolov a e, aj táto aktivita prispieva k tomu ekologickému bohatstvu. Takže toto sú všetko veci, ktoré sa zhoršujú za uplynulé 10 ročia a my chceme zabrániť tomu, aby sa to zhoršovalo do budúcnosti. A existujú štúdie, ktoré napríklad prepájajú e, tú, to ochudobňovanie e, rieky Ebro s poklesom e, stavu rýb alebo ostatných živočíchov. Takisto dochádza ku, k poklesu kvality spodných vôd a e, napríklad e, znižovanie salinity e, spôsobuje zmenu typov organizmov. Teraz napríklad každý rok tá slaná voda preniká až 30 až 40 km do vnútrozemia a my by sme chceli uplatniť princíp opatrnosti na to, aby bol, bol vytvorený systém ktorý by ochránil tento systém, ktorý je špecifický, je špecifický z hľadiska ekológie, e, teda života zvierat aj ľudí. A zároveň je potrebné ehm, vytvárať štúdie, ktoré by skúmali e, vzťahy e, medzi tým, čo ľudia robia a tým, ako, aký vplyv to má na túto oblasť. A Eh, zdá sa, že hydrologické plány, ktoré eh, španielská vláda vypracúva, nie sú najlepším riešením a toto je vec, ktorú už poznáme eh, celé roky. A druhé, druhý bod odporúčania v správe výboru PETI z roku 2006 sa týka práve tohoto. My by sme chceli podporiť závery tohto, e, tejto správy. V bode 5 sa napríklad e, hovorí, že španielské orgány by mali spolupracovať s občianskou spoločnosťou a s mimovládnymi organizáciami na vypracovanie týchto hydrologických plánov. A tu e, španielská vláda nesplňa tento bod, pokračuje tým starým spôsobom a neprihľadá na participáciu verejnosti, ktorú odporúčajú aj európske smernice. Takisto v bodoch 4 a 9 správy výboru PETI e, a podporila to Európska komisia, aby e, sa plány využívania vody e, vytvárali s ohľadom na život v delte a na zohľadne záujmov všetkých zainteresovaných strán. My by sme chceli trvať na týchto dvoch záležitostiach, pretože v reále práve teraz by komisia mala zasiahnuť pretože už mnoho rokov sa situácia zhoršuje, zatiaľ čo španielské plány predkladajú plány povodia, ktoré ne, neobsahujú nič nové. Ako je uvedené v bode 10 odporúčaní, práve teraz treba modernizovať plánovanie využívania vôd v celom Španielsku. Takže dámy a páni, my by sme chceli ešte raz poďakovať za to, že ste umožnili toto nové vystúpenie e, ľudí, ktorí sa zasadzujú o záchranu e, rieky, povodia rieky Ebro. A mm, chcel, chcel by som požiadať, aby ste túto petíciu neuzavreli a aby sme spolu robili všetko preto, aby španielská vláda splnila európske smernice, e, ktoré konec koncov spolu schvalovala. My si nemyslíme, že by táto naša petícia bola niečo mimoriadne, my len žiadame o to, aby boli splnené normy a smernice, ktoré e, tieto európske inštitúcie vypracovali. Tiež by sme chceli povedať, že my všetci občania v povodí rieky Ebro sme ochotní pracovať e, s kýmkoľvek a, a spolupracovať na akomkoľvek pláne, ktorý podporí strategicky biodiverzitu v povodí rieky Ebro. Ďakujem veľmi pekne. Vaša kolegyňa, kolega? Prepačte, tuto je druhý žiadateľ, predkladateľ petície. Dobrý deň, dámy a páni. 8. až 10. februára 2006 navštívila um, navštívila e, Španielsko delegácia z e, Európskeho parlamentu, ktorá sa zaujímala o rieky Ebro a Tacho a, a ehm, Nasledovali odporúčania, ktoré boli venované aj rieke Tacho a my e, by sme chceli preveriť, akým spôsobom španielské orgány e, splňajú tieto odporúčania. E, ide o záväzky, ktoré, ktorú, ktoré na seba prevzali a v roku 2015 teda nasledujúci plán, ktorý vyplynul aj z týchto odporúčaní, však bol veľmi podobný ako predchádzajúci. E, tie metódy e, prístupu k plánovaniu vody a zvažovania ekologických aspektov týchto chránených oblastí a tak ďalej. Toto všetko zostalo nezmenené, avšak aby som udržal svoje vystúpenie v nejakej rozumnej dĺžke, by som chcel povedať, že um, o mnoho náročnejšie sú otázky napríklad e, toho, kto tieto náklady na ochranu eh, bude eh, znášať a eh, takisto to, ako odporúčania, ktoré vyplynuli z návštevy, budú splňané tak, aby sa tie ekologické kroky premietli do reálnej záchrany biotopov a to osobitne v miestach, ktoré sú označené ako Natura 2000 a tu nejde len o množstvo vody, ktoré by malo byť e, vpúšťané e, do týchto systémov, ale aj o jej chemické zloženie, tak aby v týchto zónach mohol pokračovať ten pôvodný život. E, táto, tu, sa, tu, tu napríklad je potrebné vypracovať naozaj vyčerpávajúce štúdie, ktoré budú skúmať vzťah medzi kvalitou vody a týmito biotopmi v týchto chránených oblastiach a zároveň požadujeme aby španielská vláda zvážila e, to, e, čo požaduje občianská spoločnosť, teda splňanie článku 14 e, smernice ochrane vôd, pretože súčasná činnosť vlády je príliš ďaleko od tejto smernice. Kvalita vody, ktorá je skúmaná v priebehu 12 mesiacoch roka, má negatívne dopady na biotopy a na život a takisto dochádza k porušovaniu smernice o biotopoch a divej prírode a to práve v týchto povodiach. Takže by sme chceli prispieť k tomu, aby sa splnili tieto podmienky. A potom je tu znašanie nákladov podľa článku 9 smernice, totiž služby súvisiace s vodou, vrátanie ekologických nákladov by mali byť hradené z štátneho rozpočtu a my považujeme toto za Mm, veľký faktor prispievajúci k, strednodobému, deg- strednodobej degradácii v povodí rieky Tacho, pričom my by sme mali vytvoriť e, e, iný model než ten súčasný, kde v priebehu 40 rokov vláda ukázala, že e, dokáže prispievať akurát k degradácii. Tento ekonomický model by mal byť nastavený tak, aby sme neprispievali k vysychaniu a k nedostatku vody, ale k podpore udržateľného um, udržateľnej ekonomiky, to znamená žiadne intenzívne polnohospodárstvo alebo intenzívne turistické služby, ktoré využívajú príliš veľa vody. Uh, my uh, musíme tie obmedzené vodné zdroje, konkrétne na rieke Tacho, uh, rozdeľovať jednoducho trocha šetrnejšie a takýto model je možné um, udržať e, len, ak znížime salinitu a to bude stať e, veľa prostriedkov. E, tu tá salinita stúpa nad priateľnú úroveň a ešte raz chcem povedať, že splnenie odporúčania Európskej únie nebolo 100%, pretože v reálnych nákladoch e, napríklad voda, ktorú čerpajú polnospodári, je o 40 lacnejšia, než by mala byť, ak by boli zahrnuté externalizácia. Tu e, hodnotíme obdobie e, roku 2005 až 2008, pričom um, ekonomické využívanie vody, ktoré eh, vedie k veľkým ziskom pre niektorých, eh, viedlo k tomu, že politická úroveň nemá záujem eh, zvýšiť cenu vody tak, aby odrážala reálny, reálne škody na životnom prostredí a to vedie k tomu, že ne, prakticky neexistuje ekologická kontrola. Od 80. rokov sa zredukovali hydrologické zdroje v tomto povodí o 49 a navyše sa tu produkujú stále efekty, ktorých dôsledky nie sú e, jasné do budúcnosti a je možné, že sa zásoby vod ešte znížia. Potom sú tu škody nielen ekologické, ale aj sociolo, socio, mm, sociálne, socioekonomické a to v oblasti e, miest, ako je Barachues, Toledo alebo iné, kde e, UNESCO vyhlásilo chránené zóny a zóny dedictva celého ľudstva. Tieto mestá sú ohrozené aj klimatickou zmenou, ale aj zlými rozhodnutiami a e, toto e, odčerpanie vody nemôže pokračovať tak ako e, doteraz a španielská vláda by mala v pláne na roky 2015 až 2021 urychlene zapracovať opatrenia, aby sa tomu zabránilo. A chceme apelovať na to, aby e, Európska komisia otvorila konanie o porušení proti španielskej vláde a hrať e, by sme, aby výbor pre petície e, zhodnotil, ako španielská vláda plní svoje odporúčania. A okrem toho je tu ešte otázka vypúšťania vôd, ktoré neboli vyčistené naspäť do rieky Tacho, čo ďalej zhoršuje kvalitu vody. Ďakujem veľmi pekne. Chcem vás informovať, že máme štúdiu o povodí. Tento dokument by mohol byť eh, pre nás eh, užitočný a teraz by som poprosil pani Emelín o jej prezentáciu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Želám príjemné predpoludne všetkým a ďakujem predkladateľom petícií za eh, poskytnuté informácie. V prvom rade by som sa chcela vyjadriť k tomu, že komisia vzala na vedomie odporúčania a závery e, zo správy po návšteve v povodí riek Tachu a Ebro a my sme teda vzali na vedomie tieto odporúčania a e, takisto um, sme ich zapracovali do nášho hodnotenia situácie a e, hodnotenia súčasných španielských plánov povodí týchto riek. Takisto v našej práci pri implementácii smerníc, na ktoré e, upozornili predkladateľe petícií, prihľadáme na všetky tieto veci. A potom je tu e, konkrétne teda tá vec konzultácie verejnosti pri vypracovaní hydrologických plánov a plánov povodí. Tu um, je niekoľko správ a jedna z nich je špecifická pre Španielsko, kde sa snažíme poukazovať na systémové problémy a špecifika ktoré e, sa týkajú práve povodí riek Ebro a Tacho, ktoré by mohli vás zaujímať, takže na toto vás e, chcem upozorniť, akéto dokumenty existujú. Ďalej chcem e, pripomenúť, že pri hodnotení um, plánov povodí má komisia obmedzené právomoci. My v podstate hodnotíme obsah a snažíme sa zistiť, či sú splnené povinnosti, ktoré v tomto prípade E, zavádzajú smernice, ako je rámcová smernica o vode. Ako bolo spomenuté, v, tejto, v tomto bode bolo vypracovaných niekoľko správ a takisto špecifických odporúčaní a záverov, ale môžem vám povedať, že e, väčšina tých odporúčaní um, bolo podporených v, v tom súčasnom cykle e, plánovania, teda plánov povedí závermi parlamentu, čiže tam nie ste osamotení. A ďalej závery e, z našich správ. Tu by som chcel povedať, že komisia sa rozhodla, že e, rozbehneme konanie a využijeme všetky možnosti, aby sme dosiahli splnenie ekologických cieľov. Napriek tomu by som chcela pripomenúť, že je tvojou rôzne prípady pred, eh, súdny, eh, pred súdnymi dvormi, ktoré priamo súvisia s mnohými z tých aspektov, ktoré v týchto petíciách boli spomenuté. A eh, tiež chcem povedať, že mm, v týchto prípadoch mm, tie národné súdy tie tým je tým prísluší skúmať, či e, členské štáty splňajú podmienky európskej legislatívy a komisia sa zvyčajne z takýchto prípadov alebo do takýchto prípadov nemieša. E, a tiež chcem e, vyhlásiť jednu vec a to, že konanie o porušení, ktoré spomenul pán predseda vo svojom vystúpení, to súviselo s prípadom Doňana a o tom sa, myslím, hovorilo na tomto výbore včera. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Slovo majú teraz eh, moji kolegovia z radov europoslancov. Pani Valera, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som tiež bola jednou z poslankyň, poslancov, ktorí sa zúčastnili eh, na tejto návšteve v povodí riek Ebro a Tacho. A keď eh, ide o rieku Tacho, tak napríklad ja sa domnievam, že ehm, tam tá situácia bola troška horšia, pretože tu my hovoríme o rieke, ale tam žiadna rieka nebola. A v, napríklad v, La, v meste La e, tam síce tá rieka bola široká, ale bolo tam len 10 cm vody. A všetko to, čo povedali predkladateľe petícií o probléme, e, tak e, by som povedala, že v prípade Tacha tak tam Tacho je vyčerpané. Jednoducho táto rieka je zničená a ja neviem, čo tam môžeme ešte zachrániť. E, my, pokiaľ ide o Ebro, tak tam možno sme už na ceste k tomu, že sa tam stane to isté a môžeme tomu ešte zabrániť, aby sa tam všetko neodčerpalo a neodviedlo. Ale e, my na začiatku, teda ja som bol na začiatku minulého roka v povodi rieky Tacho a hovorila som tam s mnohými ľuďmi o tej situácii presmerovávania vody e, a odvádzania vody. A my v tých odporúčaniach výboru petícií, e, výboru petície, ktoré sme vypracovali, e, budeme musieť brať trocha vážnejšie. Čiže ak komisia chce naozaj niečo urobiť a v tejto veci konať, tak e, to konanie o porušení, no to by naozaj bolo asi na mieste. A podľa e, predkladateľov petície teda nebolo vidno nejakú veľkú aktivitu komisie do tejto chvíle, čiže čakali sme na túto správu. Ešte stále ju teda oficiálne oni nemajú, e, aby sa k nej mohli vyjadriť, ale dobre, potom je tu potom sú tu tie ekologické, povo- tie ekologické oblasti, um, ktoré, alebo teda tie, tie ochranné zóny, ktoré sú dôležité pre, uh, preto, aby vôbec rieka Ebro prežila. V prípade Tacha je to diskutabilné, ale tam takisto sú dôležité. Um, my síce vidíme, že na súdoch v Španielsku uh, tie súdy občas rozhodnú v prospech ekológie, ale tie e, konania sa vlečú veľmi dlho a tie hydrologické plány jednoducho sa medzi tým e, zmenia. Takže komisia by mala konať e, asi predtým, než dôjde k naozaj veľkému ohrozeniu. Čiže pokiaľ tá situácia ešte nie je taká zlá a my sme v tých odporúčaniach, aspoň podľa môjho názoru, navrhli, aby bola zriadená nezávislá komisia, ktorá by posúdila situáciu. Ja eh, to teraz hľadám, ak sa mi to podarí nájsť. No, eh, poviem to po anglicky, odporúča vykonať e, aktualizovanú nezávislú a hĺbkovú štúdiu o kvalite vody a ekologických tokoch v súvislosti v súlade s e, ekologickými cieľmi a smernicami a tak ďalej. A my by sme chceli, aby táto štúdia poskytla údaje pre preskúmanie ďalších, e, ďalšieho cyklu plánov povodí a vytvorenie ekologických tokov v delte rieky Ebro a v strednom toku Tacha. Takisto je dôležité e, e, takéto niečo riešiť e, kvôli Európskej únii samotnej. Ja neviem, či sa to udialo, ale mám pocit, že nie. A v spolupráci s um, A toto všetko by sa malo samozrejme diať e, v spolupráci s občianskou spoločnosťou a jej združeniami a ľuďmi, ako sú predkladateľe petícia. Ja viem, že my žiadame, aby Španielsko zmenilo e, svoje konanie, aby možno začalo konať v tejto oblasti troška modernejšie a aby sa správala k svojim riekam a uchovávaniu vody v celej krajine trocha inak, ale o tieto diskusie, mm, ak ste vy ich e, absolvovali so Španielskom, mali ste pocit, že, e, že je nejaká vôľa situáciu zmeniť? Thank you very much. Now, Rosa. Ďakujem, Roza. Ďakujem, pán predseda. Ja e, teda Pán predseda tu hovoril o konaní o porušení, o žiadosti súdneho dvora, aby komisia e, riešila e, otázku rieky Doňana, teda to boli, pardon, zásoby vôd na Doňane, takže to sa netýkalo týchto dvoch riek. Ja som bola na tejto návšteve a e, rozprával som sa aj s predkladateľmi petícií, aj so zástupcami vlády, aj s hydro, grafickou alebo hydrologickou konfederáciou pre rieku Tacho a mne bolo vysvetlené, že um, tie plány um, v tom prvom cykle v roku 2008-2009 eh, tie boli nasledované potom ďalším cyklom. V roku 2009 sa ešte tie uh, plány ne, eh, nastavili úplne ideálne, čiže E, tie mm, prietoky alebo teda hydrologické plány na rôznych riekach v Španielsku, tie samozrejme e, si získali podporu, ktoré boli schválené e, Národnou radou pre rieky. Museli byť schválené aj všetkými autonómnymi orgánmi a takisto občianskou spoločnosťou, čiže Národný výbor pre vodu podporil 81% tieto hydrologické plány. Takže mm, tu bola diskusia aj na úrovni dokonca e, Rady ministrov a e, boli zapojené tak autonómne vlády, ako aj občianská spoločnosť a rôzne mimovládne organizácie. Čiže e, bolo 120 stretnutí, bolo tam 1600 účastníkov, desiatky organizácií, 700 tisíc pripomienok. Toto všetko bolo verejné, takže participácia v, tomto verejnom, v týchto verej, verejných konzultáciách e, bola veľká, ako som povedal, 80 e, mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú vodou, bolo zapojených do vypracovania týchto hydrologických plánov a potom, a to sa týka teda prvého cyklu, a v druhom cykle tam e, ja myslím, že komisia to robí vo vzťahu, vo všetkým, vo vzťahu ku všetkým členským štátom, že e, sú vypracované určité akčné plány na základe odporúčaní a e, tie sa potom možno následne kontrolujú, ale e, predpokladám, že komunikujete so španielskou vládou a dúfam, že to celé ide dobrým smerom a som presvedčená, že Španielsko má určité právomoci. Iné právomoci prináležia zase autonómnym regiónom. Tam ide o tú delbu právomoci a podobne ako komisia e, má svoje právomoci, ktorými skúma, či e, boli splnené určité ekologické náležitosti, tak takisto španielská vláda a autonómne regióny majú svoje právomoci na tomto úseku. Takže ak e, by niekto poukázal na to, že sa niečo nedie, tak by na to tí ostatní museli reagovať a ja si myslím, že to celé je v dobrých rukách a mám pocit, že ide to dobrým smerom, ale neviem, ja samozrejme očakávam tieto správy, ktoré ste aj vy spomínali, ale verím orgánom a teraz nehovorím o konkrétnom, konkrétnej vláde, o konkrétnej politickej e, zostave, pretože dnes tu je jedna, zajtra bude iná, ale ja chápem, že my sme na dobrej ceste a ja myslím, že všetci sa snažíme, snažia urobiť maximum. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia rečnička, pre, prepačte v prvom rade, e, som prišla troška neskôr, takže som si nevypočula vyjadrenie komisie, ale chcem poďakovať za všetky informácie a, a e, ja skôr poznám e, situáciu v rieke, alebo okolí rieky Tacho, než euro, to je teda to je môj región a um, tam um, máme rovnaký názor, rovnaké informácie, ako tu odzneli a chcem povedať e, len položiť jednu otázku týkajúcu sa tých hydrologických plánov. E, tam totiž to dochádza k naozaj obrovskému znižovaniu prietoku a má to mnoho dôvodov a podobne komplikovaná situácia je aj v prípade rieky Ebro, čiže my chceme pomôcť, ale zároveň chcem pripomenúť, že e, sa e, v prípade týchto riek na juhu Európy objavuje situácia, ktorá je veľmi špecifická. Toto sú rieky, ktoré sú tak povediac jarné a jesenné, kde e, počas leta dochádza k obrovskému suchu, čiže tie výkyvy sú veľmi veľké a s týmto toto komplikuje aj to plánovanie, čiže akékoľvek plány do budúcnosti budú musieť zahrňať napríklad odolnosť proti klimatickým zmenám, pretože tie výkyvy budú asi ešte väčšie. V prípade Ebra e, v zime dochádza k obrovským záplavám a e, jednoducho tam potom nebude možné, možný život v niektorých oblastiach, pretože kvôli zmene klímy jednoducho nebude možné polnohospodárstvo e, kvôli týmto záplavám. A potom je tu otázka Ehm, čistenia vôd. E, to sú veľmi komplikované témy, teda čistenie dna alebo riečiska. Ehm, my e, samozrejme podporujeme tú hierarchiu, e, ktorá tu bola načrtnutá, to rozdelenie právomoci medzi jednotlivých partnerov a postupy, ktoré sú tu na to, aby ehm, sa voda dostala až do, až do ústia rieky. A mm, ja ešte chcem pripomenúť, že rôzne e, prítoky rieky Ebro v oblasti Aragón, tak vždy, keď sa o tom to hovorí, tak sa spomína, nevyhnut, nevyhnut, tak, tak sa spomína nevyhnutnosť e, riešiť kontaminované pôdy. A to už hovoríme od, o tomto už hovoríme od 90. rokov, kedy ja som prišla do Bruselu, ale e, histórii, v histórii verejnej správy v Európe sme zatiaľ nemuseli čeliť e, takejto obrovskej zodpovednosti. E, teraz sa vlastne hovorí o smernici, ktorá by mala riešiť túto záležitosť, ktorá súvisí s mnohými vecami, teda s kvalitou vody, e, odolnosťou, schopnosťou pracovať s tou vodou a využívať ju. A potom sú tu tie prietoky v tých riekach alebo teda hydrologické plány, ktoré unikajú, sú použité v polnospodárstve, tam sa tá voda stráca a e, dochádza k, e, k kontaminácii, spätnej kontaminácii spodných vôd a toto e, môže ovplyvniť aj samotnú rieku. Takže sa chcem spýtať komisie, aj keď viem, že možno tí zodpovední tu nie sú, ktorí majú na starosti kvalitu vod, ale či má komisia v kalendári, e, vo svojom harmonograme nejakú smernicu, ktorá by sa zaoberala kvalitou pôdy alebo riešením kontaminácie pôdy. Ďakujem pekne. Vidím, že situácia je veľmi jasná. Odporúčanie znelo ponechať petíciu otvorenú. Zazneli tu ale určité otázky pre Európsku komisiu, ale možno by bolo serióznejšie požiadať o odpovede v písomnej e, podobe. Ja by som vám odporúčal e, poslať dva listy, e, jeden španielským orgánom, druhý Európskej komisii na základe vašich otázok a žiadať o oficiálnu odpoveď v písomnej podobe. Bolo by to takto v poriadku? A teraz dve minútky pre eh, predkladateľov petičníko eh, petície. Nech sa páči. Intervindre, yo Susana. Prepačte, eh, prehovorím ja, moje meno je Susana. V prvom rade by som chcela poďakovať za to, že ste podporili ponechanie našej petície v otvorenom stave. Problém hydrologických plánov a E, správy povodí je problém priebežný, pretože my sme tu už naozaj roky s touto petíciou a je to vec, ktorá evidentne bude pokračovať a ja by som chcela e, povedať, že my e, máme ako občania pocit, že sa nemáme kam obrátiť, pretože tieto plány, o ktorých tu teraz, na, ktorým sa vyjadrila napríklad pani z komisie, E, teda plánovanie prietokov a toto všetko e, sa rieši na štátnej úrovni a potom sú tu súdne spory, ktoré trvajú veľmi dlho a komisia tvrdí, že nemôže do toho zasiahnuť. Čiže my e, vznášame sťažnosť a vznesli sme túto sťažnosť aj na súde, ale tri roky sa to vlečie a zatiaľ sa to nedoriešilo. Takže máme pocit, že sa nemáme ako brániť, pretože Nevieme, ak bude možno rozsudok na jar alebo budúcu jeseň, alebo neviem kedy, tak posledné dva roky e, plánovania druhého cyklu sme vlastne mm, akoby stratili. Čiže naša sťažnosť aj e, na komisiu je taká, že my nemáme čas jednoducho e, toto obhajovať do nekonečno, pretože odpoveď, ktorú nám dá komisia, je tá, že boli odporúčania a španielský štát ich má dodržiavať a zapracovať do druhého plánu, do druhej vlny plánov hydrologických, ale v praxi sa to e, nedeje, respektíve Španielsko a e, v tomto prípade aj tí ostatní, ktorí sa podielajú na týchto plánoch, tak jednoducho nezohľadňujú tieto odporúčania a my máme pocit, že jednoducho sme bezmocní a toto je také tak, takéto koliesko, v, tom, v ktorom ten škrečok beha a beha a nemá to žiadny zmysel. Nemáme pocit, že e, to môžeme zmeniť, že sa niekam dostávame. A tieto odporúčania, ktoré sú na papieri, jednoducho sa nezohľadňujú. Jednoducho nedochádza tu ku zmenu, zmene mentality v plánovaní e, hydrologických plánov. Jednoducho neustále sa tu na úrovni štátu berie voda ako akýsi zdroj, ktorý treba absolútne ekonomicky vyťažiť a to je jediné, na čo sa prihliada. A pritom sú tu e, iné prírodné hodnoty, ktoré sú tiež zaujímavé a my e, napríklad slávime Deň e, mokradí. Ehm, mali sme takúto oslavu práve v ústí rieky Ebro a bolo vidno, že tam ustupujú tieto zóny, tieto mokraďa. E, my e, tento deň, e, keď budeme slaviť budúci rok, už toto miesto, na ktorom sme boli tento rok, nebude existovať, pretože um, tento, pretože tie mokrade sa jednoducho stiahnu ďalej do vnútrozemia a uh, je to problém, je to smutné, ktorý je, je to vec, ktorá jednoducho v eh, delte rieky Ebro je eh, a otázka je, čo sa bude diať. A jednoducho máme pocit bezmocnosti, troška som presiahla svoj vyhradený čas a mrzí ma to. Now, um, Aguliar, please, eh, sí, eh, bueno, lugar... Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem poďakovať komisii za to, a pardon, výboru za to, že ponechal túto petíciu otvorenú. Chcem eh, poďakovať pani Apodil, Chcem povedať, že áno, potvrdiť to, čo ste povedali, že rieka Tacho je zničená, ale je možné ju zachrániť a je možné ju zachrániť tým, že vyzdvihneme ekologické záujmy nad tie záujmy ekonomické, eh, čo sa doteraz nedialo. Takže to je jedna vec. Po druhé, tieto ekonomické záujmy, tie sú úplne neudržateľné, to je jasné. My jednoducho zabíjame tú sliepku, ktorá znáša zlaté vajcia, ak si ničíme prírodu a uh, tieto prietoky sa neustále znižujú a navyše sú tu klimatické zmeny, ktoré povedú k tomu, že tento model využívania, e, absolútne intenzívneho využívania, neudržateľný, pretože nebude žiadnej vody, aby toto všetko fungovalo. Takže bude treba určite podniknúť nejaké opatrenia, e, ponechať minimálne túto petíciu otvorenú a e, očakávame tú správu, o ktorej hovorila Európska komisia, ale je absolútne nevyhnutné, aby španielské orgány akceptovali a uplatnili všetky tie odporúčania. Vy ste mohli vidieť na mieste, aká je situácia, v ktorej my žijeme. To nie je otázka e, toho, že my sem prídeme a e, o niečom tu hlasno kričíme. Je to reálny problém a potom, pritom sú tu možnosti, možnosti, ktoré sú zakotvené v európskej legislatíve a my len voláme potom, aby e, sa splnili tie veci, ktoré sú už teraz napísané v, smerni- v rámcovej smernici o vodách, aby sa to uplatnilo na, konkrétne na povode rieky Tacho a aby sa prihľadalo aj na e, životné prostredie, čo sa momentálne nedeje. Toto nie, nie je len otázka neplnenia smernice o vodách, ale aj iných smerniciach, ktoré e, hovoria o ochrane životného prostredia a ja e, nemôžem e, hovoriť za kolegyne z povodia rieky Ebro, ale môžem hovoriť za nás, že Eh, to odčerpávanie vody alebo presmerovávanie tokov z našej rieky, eh, to, eh, bez, to, to ide bez ohľadu na ročné obdobie a tá aktivita, ekonomická aktivita proste beží stále a my vidíme, ako rieka Tacho zomiera. A preto e, chcem poďakovať výboru za to, že petícia bola ponechaná e, v otvorenom stave. Takisto chcem poprosiť e, Európsku komisiu, aby bola aktívnejšia a aby v tom konaní o porušení proti Španielsku trvala na tom, aby Španielsko splnilo tie odporúčania. Is... Ďakujem veľmi pekne. Rozhodnutie teda padlo. Týmto by sme ukončili túto e, tému. Našim ďalším bodom je opatrenia v nadväznosti na návštevu Slovenska. Teraz áno, samozrejme. Myslel som, že vo všeobecnosti by bolo lepšie odpovedať v písomnej forme. Ale nech sa páči, samozrejme môžete aj ústne zareagovať. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja budem hovoriť len veľmi stručne. My očakávame, že e, budú písomne predložené požiadavky a otázky, alebo teda žiadosti a otázky, ale chceli by sme zopakovať, že e, budeme že zverejníme balík správ, e, ktorá, ktoré budú hovoriť o miere rešpektovania týchto smerníc, o ktorých sme hovorili. Má to byť v najbližších dňoch, ale aby som bola konkrétnejšia, chcela by som povedať predkladateľom petícií, že my v týchto správach riešime aj konkrétne veci, napríklad uplatňovanie ekologických prietokov, aj uplatňovanie nákladov. Thank you very much. So we continue. Ďakujem veľmi pekne. Takže e, pokračujeme e, návštevou e, Slovenska. Máme tu požiadavku nehovoriť len o Slovensku, ale aj o Rumunsku a Bulharsku. Vedúcou delegácie na Slovensku bola pani Cecília Wikström. Ona nám odporúča poslať tri listy slovenskej, bulharskej a rumunskej vláde a požiadať ich o aktuálne informácie ohľadom momentálnej situácie. Teraz už by som chcel e, poprosiť pani Bianku Valkovičovú alebo Andreasa von Buša z Európskej komisie z DG Regio, aby sa vyjadrili. Ďakujem pekne. Komisia úzko sledovala odporúčania e, tejto správy. Zobrali sme ich na vedomie, e, boli sme aj v kontakte s e, organizáciami pre základné práva, aby sme zistili, ako sa môžeme venovať týmto jednotlivým témam. My teda úzko monitorujeme situáciu v členských štátoch vrátane Slovenska, ale samozrejme aj v Rumunsku a Bulharsku. Toto všetko sme zdokumentovali v našich eh, správach o jednotlivých krajinách. Eh, eh, tie najnovšie, ako viete, sa zverejnia o týždeň. Ide tu o investície z ESIFu, okrem iného ktoré majú podporovať tento proces deinstitucionalizácie. Úzko sledujeme všetky návrhy a sme si vedomí potrieb v tejto oblasti. Po druhé, investujeme značne do procesu deinstitucionalizácie v rámci e, aktuálneho programového obdobia. Boli tu investície z ISF, ale aj ERDF, takže z dvoch e, fondov. ESF sa sústreduje skôr e, na e, dohľad a RDF e, skôr na infraštruktúru, explicitne e, pokiaľ ide o deinstitucionalizáciu. Máme tu ex ante podmienky pre uplatňovanie prostriedkov z týchto fondov, ako viete. Súvisí to aj s administratívnou kapacitou. a teda e, príslušné kapacity, pokiaľ ide o e, práva ľudí s e, postihnutím. Berieme plne na vedomie toto odporúčanie správy. Pokiaľ ide o výzvy, na ktoré zareagovali členské štáty podľa programovej dokumentácie, musím povedať, že na Slovensku sme zatiaľ mali 6 kol víziev k investíciám. Eh, to predstavovalo 16,4 milióna eh, dokopy a pripravujú sa ďalšie, pokiaľ ide o infraštruktúrne investície v tejto súvislosti. A máme tu aj jasnú definíciu toho, um, ako to chceme sledovať ďalej, túto tému. Máme tu maximálnu kapacitu 12 ľudí v jednej budove napríklad, ale to je trošku v rozpore uh, E, so e, slovenským e, zákonom o sociálnych službách, kde sa hovorí o 40 ľuďoch a máme teda ťažkosti s implementáciou týchto opatrení, pretože príjemcovia sa čoraz viac zdráhajú nasledovať takto reštriktívne definície našich teda odporúčaní. To je všetko k tomuto prípadu a vaša správa bola veľmi nápomocná, teda ubezpečujem vás, že sa tejto téme venujeme. Ďakujem veľmi pekne. Chce sa vyjadriť niekto ďalší eh, z radou kolegov. Plne s vami súhlasím, som slovenským občanom Vidím e, tam pozitívny vývoj, ale sú tu určité komplikácie. Chcel by som teraz opakovať e, požiadavku pani Wikström poslať tri listy slovenskej, rumúnskej a bulharskej vláde, požiadať jeho e, aktuálne informácie a teda ponechať. Aha, dobre, takže teda zaslať tieto listy. Ďalším e, bodom je návšteva Švédska. Išlo o e, teda žiadosť EPP a ALDE. Ja som predsedal tejto delegácii. E, naozaj sme pozorovali určite závažné problémy vo Švedsku pokiaľ ide o otázku eh, vydávania osobného identifikačného čísla vo Švedsku. Je tam aj určitý politický vývoj, ale opäť mám tu pozíciu pani Wikström, ktorá nie je veľmi spokojná s spôsobom riešenia tohto problému. Chcel by som teraz e, poprosiť e, predkladateľov, e, predkladateľa petície Antonyho Veľkého, aby sa vyjadril. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, všetkých prítomných zdravím. Ďakujem, že sme boli pozvaní na dnešné vypočutie, aby sme sa venovali tejto dlhodobej otázky. Ja sa nazývam Antony Valv som tu s mojim kolegom Fabriciom e, Vitoriom, e, ktorý e, vlastne pracoval v Krosus Göteborg a je jedným zo spolupredkrátelov petície. Ako viete, tento problém už existuje približne 10 rokov. Prvá petícia ktorú dostal petičný výbor, je z roku 2010. Problém sa týka e, skutočnosti, že švedské orgány odmietajú vydať e, e, daňové identifikačné čísla občanom, ktorí legálne pobývajú vo Švedsku, možno preto, že tam študujú, alebo sú na krátkodobom kontrakte, alebo jednoducho sa im páči žiť vo Švedsku. Žiaľ, E, nie sú tam registrovaní zo strany daňových e, úradov. Prečo je toto problém? Pretože e, ktokoľvek, kto žije vo Švedsku, potrebuje takéto osobné číslo, aby mal prístup k súkromným a verejným službám. A toto potvrdilo Komes e, kolegium e, národ e, na obchodná rada Švédska, ktorá potvrdzuje, že takmer všetky, všetky služby vo Švédsku sú momentálne prepojené s týmto osobným číslom. Ak ho nemáte, nemáte prístup k takýmto službám. A mnohé z týchto služieb už boli digitalizované, sú online. To problém ešte zhoršilo ďalej pre tých, ktorí takéto číslo nemajú. Problémom je, že bez takéhoto osobného e, čísla jednoducho nemáte k týmto službám prístup. Nemôžete si otvoriť bankový účet, Eh, nechať si do, do, doručiť eh, poštu, eh, ísť na kurzy švedčiny, nemáte prístup k zdravotným, k zdravotnej starostlivosti v nemocniciach a tak ďalej a tak ďalej. Je to veľmi dlhý zoznam služieb, ktoré si vyžadujú toto osobné číslo. Bez neho k týmto službám prístup nemáte. Problém súvisí s pravidlami registrácie e, do registra e, obyvateľstva e, podľa teda sekcie 3 tohto príslušného zákona iba tí, ktorí môžu preukázať, že majú zámer vo Švedsku ostať dlhšie než jeden rok, sa môžu registrovať a získať takéto číslo pokiaľ teda e, rutinne e, trávite minimálne jeden rok e, váš voľný čas vo Švedsku, ste tiež kvalifikovaní. Takže to znamená, ak vlastne váš denný alebo týždenný odpočinok trávite vo Švedsku. Takže e, cieľovou e, skupinou sú tu tí, ktorí žijú vo Švedsku dlhšie než rok, ale teda z toho vyplývajú problémy. Aj pokiaľ ide o skateverket, švedské daňové e, úrady, ktoré majú veľmi reštriktívny e, výklad e, toho, ako môžu občania EÚ preukázať, že žijú vo Švedsku viac než jeden rok. Problémom je, že občania EÚ pokiaľ pracujú e, na základe krátkodobej zmluvy, aj keď žijú vo Švedsku dlhšie než jeden rok, e, e, odmieta sa im vydať toto číslo a teraz prejdeme k určitým kompromisom, ktoré navrhuje švedská vláda. E, vláda zdá sa, že navrhuje e, e, rozšíriť koordináciu. Toto nerieši prí problém, pretože ľudia by tým nedostali prístup ku všetkým službám. Takže takéto koordinačné číslo by veci neriešilo. Vydávalo by sa aj tak len ľuďom, ktorí môžu preukázať e, pobyt dlhší než 6 mesiacov. Takže zase by sme len vytvorili situáciu, ktorá by viedla k novým problémom. A boli by tu tiež aj iné praktické problémy. Mnohí poskytovateľia súkromných služieb neuznávajú toto koordinačné číslo. Prečo? Pretože osobné číslo vychádza z datumu narodenia osôb, koordinačné číslo e, E, vychádza z podobného e, systému, ale e, vlastne tam pridáva 60. Takže počítače takéto číslo nevedia rozoznať, nevedia uznať. To jednoducho povedie len k navýšeným nákladom pre firmy a tie sa tomu chcú vyhnúť nechcú e, platiť za prispôsobovanie ich počítačových systémov iba preto, že vláda zrazu hovorí, že e, jednotlivci e, budú mať vydané koordinačné čísla. Takže toto jednoznačne nie je riešenie. Žiadame teda výbor pre petície, aby prijal určité kroky. Poprvé, švedská vláda odkazuje na určité správy. My k nim nemáme prístup Takisto aj odpoveď vlády je, že tieto e, pravidlá z KTVK boli e, revidované, ale neposkytli e, nám žiadne informácie o týchto nových zmenách. My sme si pozreli tieto usmernenia, ale nevidíme tam absolútne žiadne významné zmeny. Takže všetky tieto e, kroky, e, ktoré vláda indikuje, že prijala, jednoducho zlyhali a problém e, zatiaľ nevyriešili. My žiadame teda, aby petícia ostala otvorená a aby sa naplánovalo ďalšie e, vypočutie e, na základe aktuálnej e, situácie, keď teda švedská vláda implementuje tie opatrenia, ktoré ohlasuje. Ospravedlňujem sa, že som prekročil rečnícky čas, ale toto je extrémne dôležitá téma. Ďakujem. A ja ďakujem za pozornosť. Chcel by som poprosiť pani Moniku Mozhamer z DG Justice, aby sa vyjadrila. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno. Komisia e, zdieľa obavy pána Falkeho a toto je aj dôvodom, prečo sme v kontakte so švedskými orgánmi už niekoľko rokov. Minulý týždeň generálny riaditeľ sa e, stretol so švedskými orgánmi, aby e, sa dozvedel, aká je aktuálna situácia. Problém e, s týmto osobným číslom je dvojaký. Máme tu sťažnosti, ako ekonomicky neaktívny občas, občan sa dosta, do, do, do, dostať dobojovať k zdravotnému poisteniu. Zdá sa, že toto práve ale bolo vyriešené na základe tých nových odporúčaní vydaných minulý rok. Takže aspoň pokiaľ ide o zdravotné poistenie, situácia sa tu zlepšila, ale problém naozaj tu ostáva, je ťažké e, získať e, toto osobné číslo, pokiaľ e, osoby neostávajú na území dlhšie než rok. Komisia požiadala švedské orgány, aby sa venovali riešeniam, ktoré by pomohli odstrániť ťažkosti s tým súvisí aj používanie tzv. koordinačného čísla. Toto číslo by v budúcnosti, aspoň to nám povedali švedské orgány, eh, v čase, keď príjmali eh, legislatívu, chcú robiť toto koordinačné číslo užitočnejším, tak aby jednotlivci mohli požiadať o takéto koordinačné číslo. Eh, takisto by sa toto číslo malo stať spolahlivejším, tak aby švedské E, orgány e, vedeli o identite e, žiadateľa a tým by teraz sa zabezpečilo, že aj súkromné, aj verejné orgány budú toto číslo akceptovať. Treba, sa, treba tiež pracovať na informovaní širokej verejnosti, tak aby aj súkromné spoločnosti akceptovali toto číslo a e, vlastníci koordinačného čísla by mali mať možnosť e, žiť vo Švedsku e, za rovnakých podmienok ako vlastníci osobného čísla. Ale ešte tam nie sme. Plne súhlasím, švedské orgány musia implementovať príslušné odporúčania a komisia určite bude monitorovať vývoj v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Chcem sa spýtať kolegov, či by sa niekto chcel vyjadriť. Pani Evi, nech sa páči. Ja sa chcem vyjadriť a povedať iba, že aj v súvislosti s tým, čo práve povedala komisia, práve eh, bola tu aj návšteva vo Švedsku E, problém pretrváva, takže treba petíciu ponechať otvorenú a e, snažiť sa, aby e, sa táto citlivá téma pre prekladateľov petície naďalej sledovala úzko. Dobre, to je v silnej harmonii s požiadavkou pani Wikström, takže ponechávame toto otvorené a budeme opäť žiadať švedskú vládu o aktuálnu situáciu a teraz má slovo buď pán Valka alebo Fabricio Vitoria. Ďakujem, pán predseda. Vážime si eh, kroky Výboru pre petície aj komisie v snahe eh, dosiahnuť riešenie tohto problému. Kľúčovou otázkou bude, či teda eh, záväzky švedskej vlády sa pretavia do konkrétnych krokov. Používanie koordinačného čísla, ak sa toto má prijať ako kompromisné riešenie, si bude vyžadovať legislatívu, ktorá to má e, podporiť e, ktorá zabezpečí, e, že tu budú vyplývať konkrétne povinnosti a teda ľudia budú mať na základe toho prístup k presne tým istým službám. A to, čo spomenula aj komisia, prístup e, k zdravotnej starostlivosti, my žiaľ stále dostávame sťažnosti od ľudí, ktorým bola odmietnutá zdravotná e, starostlivosť. Takže zdá sa, že toto sa nepretavilo do vyriešenia e, situácie v teréne. Takže požiadal by som vás, aby ste aj túto situáciu sledovali naďalej. A slovo by som odovzdal ešte eh, môjmu kolegovi Fabriciovi Vitoriovi, ktorý sa chce takisto vyjadriť. Dobré ráno prajem všetkým. Účelom eh, tohto osobného čísla eh, je, že toto číslo sa vydáva ľuďom, ktorí pobývajú v krajine dlhšie než rok a to je jasným porušením Európskej smernice o voľnom pohybe 2040 8, pretože tu porušujeme práva eh, ľudí, ktorí eh, eh, chcú mať pobyt v krajine kratšie než jeden rok. Diskriminujeme ich oproti tým, ktorí v krajine chcú bývať dlhšie než rok. Takže je tu diskriminácia dvoch druhov európskych občanov a súvisí to so skutočnosťou, že jednoducho tu nemôžeme rozlišovať. Ak títo ľudia prídu do Švédska, pracujú tam, naplňajú podmienky európskych smerníc, jednoducho musia im byť priznané osobné čísla rovnako ako švédským e, občanom. E, vytvorenie nejakého dočasného čísla je e, jednoducho porušenie základného princípu voľnej slobody pohybu základného práva. Ďakujem pekne. Eh, už sme rozhodli v tejto téme. Teraz budeme pokračovať s tromi talianskými petíciami Michele Piva, Massimiliano Mantovani a Maurizio Zinesi. Sú autormi troch odlišných petícií, ktoré sú však podobné. Slovo na 5 minút eh, dostane teraz pani Michaela eh, Píva. Si sente, scusate. Grazie, presidente. Buongiorno. Eh, ďakujem pekne, pán predseda. Eh, zdravím všetkých tu prítomných. Eh, chceme sa vyjadriť k plánov rozšírenia komerčno-rekreačnej zóny v bývalej priemyselnej oblasti, ktorá kedysi slúžila Alfa Romeo. Ide teda o e, zmenu používania na, z, bývalých, z, bývalých, e, z bývalého priemyselného na komerčno-rekreačné. E, predpokladá sa e, zdvojnásobenie e, teda obchodných plôch e, v tomto pláne. Nevidím zatiaľ moju prezentáciu. Plán predpokladá teda chceme vás dnes informovať o tomto e, pláne. E, zvýšenie e, cirkulácie vozidiel, zhoršenie kvality ovzdušia, Prednedávnom bol uskutočnený určitý monitoring. Chceme zverejniť environmentálne údaje a indikátory týkajúce sa zdravia občanov. Plán teda predpokladá toto je teda fotografia z výšky, tak ako to tam vyzerá e, aktuálne. Plán e, predpokladá zdvojnásobenie obchodných e, plôch zo 67 tisíc m štvorcových na 157 m štvorcových. Táto je plán z roku 2016, ktorý nebol zmenený starostovia e, komún z okolia ešte stále diskutujú o mobilite. E, určité e, časti, ako napríklad umelá lyžiarská plocha, je už odsúhlasená. Niektoré presné definície ešte chýbajú. Okrem toho e, sme e, dostali už odhad e, týkajúci sa vozidiel, ktoré by prechádzali v tejto oblasti. Najviac vozidiel teda to momentálne prechádza v piatok a v sobotu. O 46 tisíc prechodov vozidiel teda o 100% by sa nám tam e, e, zvýšila, e, zvýšila doprava. A tu hovoríme o oblasti Európy, ktorá je najznečistenejšou v Európe. Packa Nížina. Taliansko porušuje už teraz limity stanovené európskou legislatívou, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia. Takže e, zvýšenie dopravy o 100 by situáciu ešte ďalej zhoršilo. E, takisto sme poskytli aj informácie o kvalite ovzdušia z roku 2016. 76 dní sme napríklad sledovali e, hodnoty PM10 v roku 2017 napríklad počas 94 dní e, boli e, tieto e, limity PM10 porušované. V auguste 2018 sa prestalo merať, takže presnejšie údaje vám nemôžeme poskytnúť. Takže v našich štatistikách e, môžeme vychádzať iba z starších štatistík, ale e, teda z nich už vyplýva, že patríme k znaj s e, najznečistenejším komunám v oblasti. Sme Eh, mestečko, eh, ktoré sa vlastne nachádza medzi eh, dvoma veľmi silne frekventovanými cestami, medzi diálnicou a štátnou cestou. Monitoring bol ukončený len prednedávno Eh, nikdy eh, však nebol, eh, ne, pri monitoringu neboli zohľadené požiadavky orgánov ARPA. ARPA pritom opakovane žiadala o takéto údaje, ale vlastne toto nebolo vypočuté. Monitoring mal byť takisto zverejňovaný na internetovej stránke internetovej stránky operátora. Tento však nemá svoju internetovú stránku, preto e, sme e, cez e, regionálne environmentálne observatórium získali tieto údaje. Tam však vlastne sa vymazávajú po určitej oblasti tieto údaje Máme tu potom aj údaje o e, zdravotnej situácii občanov v tejto oblasti. Posledné e, údaje nám hovoria, že e, dochádza k zvýšeniu umrtí na tumory v, na, v oblasti aréze tieto údaje e, vzbudzujú e, obavy. Ide tam o zvýšenie o 22 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Pokiaľ ide o chronické kardiovaskulárne choroby, tam je zvýšenie o 55 Venuje sa tejto problematike aj e, talianská tlač. Venuje sa aj skutočnosti, že jednoducho sa e, prestala merať e, e, kvalita ovzdušia, prestala fungovať daná stanica. A Lombardia a, provincia Milano E, teda tvrdia, že treba e, podporovať e, trvalúžateľnú mobilitu a nepodporovať automobilovú dopravu. Pán predseda prosí, aby sa spomalila rýchlosť prednášania kvôli tlmočníkom. ale teda potom sa plánujú aktivity, ktoré jednoducho vychádzajú z používania osobných automobilov. E, nemôžeme tu podporovať na jednej strane e, udržateľnú mobilitu a na druhej strane podporovať takéto e, plány, ktoré sa jednoducho znásobujú v našej oblasti. Je tu jednoducho konflikt so smernicou pre ovzdušie. Je to model rozvoja, kto, od ktorého sa tiež ústupuje vo zvyšku sveta. A preto vás prosíme, aby ste vypočuli našu petíciu, uznali ju a venovali sa tejto problematike. Ďakujem pekne. Slovo má teraz Massimiliano Mantovani. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za túto možnosť, pretože už sme eh, vo viacerých inštitúciách sa snažili eh, o vypočutie Žiaľ, postup, ktorý vám o chvíľu e, vysvetlím, e, nebolo možné to nejako zastaviť, e, oddialiť, prerušiť. Cieľom našej petície je niečo podobné ako tento prípad, ktorý ste si práve vypočuli a ten nasledujúci, ktorý budete počuť. Ide o, vybudo- o plán vybudovania nového obchodného centra v severnej časti Milanskej provincie budeme sa sústrediť na dva aspekty. Jedným je znečistenie. Už sme e, počuli, aké je vysoké e, v súvislosti s tou predchádzajúcou e, petíciou. Demonstrujú to aj tieto grafy. Komisia, myslím, veľmi dobre pozná situáciu týkajúcu sa znečistenia v oblasti, v ktorej žijeme a v celej Pátskej nížine. Tu sa snažíme e, sústrediť na e, teritorium, o ktorom hovoríme. Ide o oblasť, e, ktorá je silne znečistená, v ktorej sa toho robí málo, pokiaľ ide o snahu znečistenie znížiť, aj keď teda, teda na Taliansko sú uvalené sankcie, obzvlášť teda pokiaľ ide o región Lombardia. Dokonca aj e, sa vyraďujú z prevádzky e, merače, kvality ovzdušia. Na tomto obrázku napríklad vidíme e, červeno vyznačenú oblasť, V nej vidíte, aké Eh, aké hodnoty tam eh, dosahujú znečisťujúce eh, látky ako PM10 alebo oxidy dusíka. Toto sú e, údaje z roku 2016 za PM10. E, z e, novšieho obdobia nemáme zatiaľ ešte zverejnené údaje, ale situácia sa veľmi nezmenila. Tu máme teraz údaje za NO2. Situácia tiež vzbudzuje veľké obavy a toto je tabulka, ktorá vyplýva priamo zo správy spoločnosti, ktorá chce vybudovať e, toto obchodné e, centrum. E, jasne z toho vyplýva nárast dopravy, frekventovanosti osobnými automobilmi, zvýšenie znečistujúcimi látkami ako PM10, NO2, Eh, ktoré sú naviac prepojené s eh, automobilovou dopravou a ich dopad na ľudské zdravie je najsilnejší. Takže nehovoríme to iba my, e, že e, tieto látky majú silný negatívny dopad na ľudské zdravie. Sú aj mnohé ďalšie e, štúdie, ktoré hovoria o tom, že PM10 a iné častice majú, sú veľkým rizikovým faktorom, napríklad pri vzniku rakovín, rakoviny plúc napríklad. Takisto e, sa teraz uh, treba uh, venovať tejto oblasti, o ktorej hovoríme. Žije v nej 3,5 milióna európskych občanov. ktorí teda, títo občania žijú v Packej nížine, A my vám práve hovoríme v našich petíciách o programoch, ktoré sa navrhujú e, pre budovanie nových infraštruktúr v Páckej nížine. Takže problémom nie sú tieto samotné projekty, ale e, ich veľký počet, počet e, tých infraštruktúr, ktoré sa budujú v tomto území Eh, máme tu ich silný nárast. Eh, v, eh, v prípade Ares sme počuli, ide o zvýš- 100% zvýšenie znečistenia. U nás by išlo o 20% zvýšenie znečistenia a to je v úplnom rozpore s cieľmi, ktoré sme si stanovili znečistenie práve znižovať. A týmito, dosadku dôsledku týchto projektov by sa znečistenie naopak zvyšovalo. A teraz stručne prejdem aj k používaniu pôdy v našom prípade sa hovorí o tejto oblasti je to e, poľnohospodárska e, pôda, aj keď teda e, už je zmenený jej účel v, v plánoch, ale urbanisti a to, ako to vyzerá v praxi, tam je veľký rozpor. Tu nie je nič komerčné na tejto oblasti. Je to zelená poľnohospodárska plocha, ktorá je schopná aspoň trochu kompenzovať problém znečistenia, ktorému čelíme. Súvisí to aj e, s, e, vodo, e, s problematikou vôd. Priepustnosť tejto plochy pomáha aj vlastne zrieďovaniu, recyklácii týchto znečistujúcich látok. Takže hovoríme tu o zelenej ploche 138 tisíc e, m štvorcových. Pritom hneď vedľa, ako vidíte, vedľa tejto oblasti existuje opustená priemyselná oblasť. Hneď vedľa. O čo tu ide? Sú to dve e, odlišné e, komúny. My sme tu preto, že krátkodobosť našich komún e, spôsobuje, že každý myslí len na svoje vlastné územie, ale podľa nás e, na komisii by mal byť niekto, kto má trošku e, širší rozhľad, širší pohľad na vec a povie, pozrite sa, ak máme sa snažiť naplňať ciele znižovania znečistenia, Ehm, Použíme radšej oblasť hneď vedľa. To by bolo v súlade s tým, ako sa vyjadrila v roku 2011 Európska komisia. My teda žiadame presne eh, o to isté, čo už pred 8 rokmi povedala Európska komisia. Nežiadame nič iné. Toto napríklad e, je graf, e, ktorý e, hovorí o percente urbanizácie v našom, na našom území. A teda sme na úrovni takmer 60 v našom území a preto by sa malo zamedzovať ďalšiemu, ďalšiemu e, meneniu zelených plôch na e, zastavané územia. Bolo by e, teda potrebné zaobrať sa aj územným rozvojom našich oblastí v nich sa e, hovorí, že sa tam zvyšuje používanie e, e, plôch o 60 Takže pýtam sa, ktorým smerom ideme. Ideme naozaj smerom, ktorý indikovala v roku 2011 Európska komisia, alebo presne opačným smerom? Toto je video, neviem, či bude možné ho spustiť. Takže pozrite sa, toto video sme natočili, aby ste si urobili predstavu, o akom priestore hovoríme. Hovoríme o 14 hektároch. Pozrite sa, tam vzadu vidíte e, tú opustenú e, priemyselnú e, oblasť. Takže tá je naozaj v tesnej blízkosti. Naša požiadavka je teda jasná Chceme, aby sa tieto plány pozastavili, nemáme ďalšie eh, žiadosti, pretože tieto plány idú presne opačným smerom než o to žiadala Európska komisia, alebo aj to, čo oficiálne tvrdí región Lombardia, teda, že sa bude znižovať e, ploch, e, používanie teda e, zelených plôch a ich prevod na zastara, za, zastavané a že sa bude obmedzovať cirkulácia vozidiel Ďakujem pekne a na 5 minút dostáva slovo pán Mauricio Sines. Nech sa páči. Buongiorno. Dobrý deň. My v Činizelo Balsamo eh, sa nachádzame už v situácii, kedy sa začínajú práce budovania e, teda e, nákupného centra, ktoré pôvodne bolo vo svojej prvej fáze uzatvorené, pretože nemalo dosť klientov. A teraz sa navrhuje jeho e, dobudovanie Moji kolegovia sa už sústredili na dva dôležité aspekty, ktoré som chcel spomenúť aj ja, preto eh, ja eh, sa budem sústrediť na oblasť eh, dopravy. Toto nákupné centrum sa nachádza medzi štyrmi veľmi dôležitými cestami európskeho významu A52, SS36 a 4 a Via Valtelína. dennodenne. Eh, je to eh, oblasť, ktorá je veľmi kritická z pohľadu eh, dopravy. Táto cesta S36, ktorá prepája Miláno s Alekom, je veľmi silno frekventovaná. Toto je simulácia aktuálnej, e, aktuálnej dopravnej situácie v e, stave špičky. Tu veľmi dobre vidíme. Prepačte, nedarí sa mi e, nastaviť tú správnu stranu. Aká je situácia na týchto štyroch cestách? Je tam viac než tisíc vozidiel E, denne. Už teraz je situácia teda kritická na týchto e, štyroch e, cestách, na ich štyroch úsekoch. Ehm, sú, sú tam už viaceré nákupné centrá v našej zóne. Navrhujú sa ich rozšírenia. aj v, eh, navrhuje sa tu takisto aj rozšírenie univerzitných nemocníc. Milión ľudí denne prechádza eh, touto oblasťou. Eh, to sú eh, ľudia, ktorí eh, vlastne cestujú za prácou do Milana. A teda tých 600 tisíc automobilov, ktoré bude tu prechádzať. Jednoducho v budúcnosti ani nenájde parkovacie miesta v tejto oblasti. Tu vidíte ešte e, umiestnenie nášho regiónu, tam vidíte veľmi dobre e, štátnu cestu 36, e, ktorá je spájacou cestou SP5. Ehm, tejto ceste treba ešte pomôcť, odľahčiť ju. Problémom však je, že tieto projekty meškajú Činzelo Balzamo uh, eh, už ráta 10 rokov uh, programovania v tejto oblasti a keby sa posilnila táto cesta SS36, bolo by možné uh, sa úplne vyhnúť prechodu cez Činizelo Balzamo My sme tiež e, urobili štúdie, bolo by e, treba e, vybudovať tunel, stále však tieto práce meškajú. Navrhuje sa teda aspoň jeden dynamický prúh na tejto ceste Ehm, auta, ktoré prechádzajú eh, touto oblasťou, nás eh, jednoducho ničia. Simulácia eh, Univerzity Politecnico z Milana hovorí, že ehm, mnohé auta jednoducho nedosiahnu svoj cieľ, zostanú blokované v zápchách na našom území, Už a ďalšie problém, alebo teda plánujú sa ďalšie e, projekty do roku 2030. Preto žiadame Európsku úniu o štyri jednoduché opatrenia. Poprvé, aby Európska únia si vyžiadala podklady od regiona, regionálneho súdu, od žalôb, ktoré sme podali, pretože my očakávame stále odpoveď. My sa nachádzame v podstate v kritickej <clears throat> situácii, pokiaľ ide o prácu. Teraz už sa začalo s odpratávacími prácami a bude to ešte ťažšie, pretože sa vychádza z toho, že viac ako 150 veľkých nákladných vozidiel má prísť na odstránenie zeminy. E, talianské ministerstvo dopravy by malo mať povinnosť, aby tí, ktorí sú zodpovední za cestu, aby vypracovali plán B, aby sa predišlo dopravnej blokáde. Okrem toho, je na čase, aby sa urobila epidemiologická štúdia. Musíme vedieť, kto zomiera, v akom veku a prečo, ak chceme ten problém naozaj vyriešiť. Nákupné centra medzičasom eh, nahrádzajú eh, fabriky, ale to neznamená, že by boli užitočné. Ďakujem, že som hovoril tak dlho. Ďakujeme vám pekne. Teraz požiadam zastupcu DJ Envy, pána Marka Gasparinetyho, aby prezentoval svoje stanovisko. Ďakujem. Všetci poznáme situáciu. E, máme tu dva postupy proti porušeniu predpisov. E, jeden je už pred Európskym súdnym dvorom. E, Taliansko sa vyjadrilo k dátam PNC Je to jedno z najznečistenejších oblastí. Taliansko tu naozaj je na špičkovej pozícii v týchto znečisteniach. Najväčší počet, inými slovami, úmrtí v tejto súvislosti. 60 tisíc ročne, 5 tisíc mesačne. vlastne e, množstvo príčin, ktoré zohrávajú svoju úlohu. Keď sa pozrieme na európsku úroveň, je to dosť ťažké. To celé musí byť umiestnené do toho kontextu, ako to vyzerá. Je to veľmi silne urbanizovaný región, e, kde je nepriateľné znečistenie, Súdny dvor sa čoskoro vyjadrí a musí zaujať stanovisko, či máme pravdu. Či tie pléne, e, plány tých regiónov sú nepostačujúce pre tú situáciu. Ten plán za udržovanie čistoty ovzdušia v regióne ak, je, ak sú nepostačujúce, musíme ich na novo preveriť. A napríklad tie projekt, e, ostatné projekty PMC je jedna otázka. E, sú tu určité e, e, znaky, ktoré zostávajú dlho. Ak to môžem porovnať, ak fajčíte v miestnosti, e, ktoré sú, e, nie sú okná, alebo v miestnosti, kde sú okná, sú otvorené. Takto vyzerá v údolí rieky Po. Tu jednoducho exist, neexistujú eh, dobré podmienky, eh, málo vetra a tak ďalej. Nákupné centrum by v inej vlasti možno neviedlo k znečisteniu, ale keď je to celé v takomto údolí, alebo teda v, v tom prirovnaní v izbe bez okien, tak to naozaj zhoršuje už i tak zlú situáciu v EÚ Nemáme nástroje e, na to, aby sme vedeli to plošne riešiť. Poukazovalo sa tu na to, máme všeobecnú politiku, vyhlásenie z roku 2011, využitie pôdy. Nemôžeme veľa urobiť, pretože nemáme právne základy. Právny základ musí byť záväzný akt. projekt Arize, tu sme počuli, že sa e, odstranie meracia stanica a to je proti e, prílohe príslušnej. Vedel by som tomu citovať aj príslušnú normu. Pozerám sa práve. tie body, kde hraničné e, hranice e, v PMC boli presiahnuté, že tie meracie stanice treba zachovať, ktoré to činili. Práve tie e, meracie stanice, kde po 3 roky došlo k prekracovaní hodnot. Prípad Areze je práve prípadom možného prekročenia a predpisov v zmluvách. V tých ďalších petíciách je ten všeobecný e, kontext e, e, údolie rieky Po, kde už je naozaj veľa škodlivín. V tejto súvislosti sa zamestnávame samozrejme práve týmto problémom. Bohužiaľ sa nemôžeme sa zaoberať každým jedným nákupným strediskom. Veľmi jasné stanovisko ďakujeme. A teraz kolegovia a poslanci, pani Evi, Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. V prvom rade ďakujem e, predkladateľom týchto petícií, ktorí nám prezentujú alarmujúcu situáciu v provincii Miláno, obzvlášť na sever od Milána a poukazujú na územné plánovanie, ktoré žiaľ vedie len k e, zvyšovaniu škodlivín vo vzduši a k zvyšovaniu percenta zastavených plôch. Vypočuli sme si obavy predkladateľov petície Eh, sú to problémy, na ktoré som ja sama a iní kolegovia tu vo výbore eh, v predchádzajúcich rokoch stále znova poukazovala. Eh, problematika kvality ovzdušia v oblasti Milana je už štruktúrálnym problémom, ale žiaľ Bohu, v dôsledku programovania regionálnej vlády sa situácia stále len zhoršuje. Údaje, ktoré nám odprezentovali ehm, prekladateľa petície a potvrdila ich komisia, sú údaje eh, z Európskej environmentálnej agentúry, sú dramatické. Eh, Taliansko má eh, smutné prvenstvo v počte predčasných úmrtí v dôsledku znečisteného ovzdušia. Situácia sa však e, ešte ďalej môže e, zhoršiť. v e, dôsledku znečisteného ovzdušia, ak by sa dané projekty zrealizovali. Veľmi alarmujúca je pre mňa aj správa o tom, že jednoducho v jednej z týchto komún v Areze Ehm, bola odstavená, prestala fungovať, prestala merať. Ehm, myslím si, že svojimi e, teda inými cestami e, tu bude snaha obnoviť znova merania v tejto oblasti, ale toto predstavuje naozaj veľmi e, smutnú záležitosť, pretože ochrana obyvateľstva sa má diať aj e, vďaka e, takémuto monitorovaniu kvality ovzdušia a odstavenie e, takýchto meračov tu naozaj nie je vhodné alebo merače, ktoré sú umiestnené napríklad v zelených oblastiach, parkoch a podobne. To je naozaj absurdná situácia, nepochopiteľná situácia. to je e, naozaj situácia, ktorú skutočne nemôžeme akceptovať. E, prednedávnom som Európskej komisii položila otázku na ústne zodpovedanie e, práve v súvislosti s kvalitou ovzdušia v regióne Lombardia. Zatiaľ Lombardia nejako nereagovala konkrétnymi návrhmi, konkrétnymi opatreniami na európskej úrovni sa snažíme toho robiť viac. Minulý týždeň na plene sme diskutovali o tejto dôležitej iniciatíve Európskeho parlamentu a Európskej komisie, Európy, ktorá chráni e, čisté ovzdušie pre všetkých. Týmto smerom by sme sa mali vydať a naozaj je potrebná radikálna transformácia všetkých sektorov, ktoré e, prispievajú k znečisťovaniu obzvlášť eh, pokiaľ ide o eh, oblasť teda dopravy a to hlavne v mestských oblastiach. A práve preto projekty také, takéhoto typu sú naddimenzované a sú veľmi škodlivé pre oblasti, v ktorých sa majú eh, nachádzať. Veľkú zodpovednosť tu má región Lombardia, ktorý je naozaj veľmi krátkozraký pri odsúhlasovaní projektov podobného typu. A Vidím tu aj eh, význam pre Európsku komisiu, pre jej eh, kroky. Komisárka eh, Biankovská, keď sa nedávno vyjadrila k škandálu Dieselgate, pripomeňme si tento škandál, ten je ešte stále otvorený, pretože milióny automobilov, ktoré sú v obehu na európskych cestách, v podstate znečistujú oveľa viac, než ako sa pôvodne deklarovalo. A e, dnes ešte naozaj príliš veľa e, e, konkrétnosti chýba opatreniam, ktoré by mali tento problém riešiť. A E, Európsky e, dvor auditorov sa takisto vyjadril k porušovaniu e, limitných hodnôt NO2. Významný je tu aj rozsudok Európskeho súdneho dvoru, ktorý dal zapravdu občanom Paríža, ktorí požiadali súd o pomoc práve v oblasti zavadzania faktoru e, konformity, ktorý e, umožňuje e, dávať na trh automobily, ktoré sú v podstate oveľa viac znečistujúce, než ako by to povolovala európska legislatíva. Takže na záver, zodpovednosť je tu spoločná, zdieľaná, ale v tomto momente e, najviac sa musí posnažiť región Lombardia, musí brokovať takéto e, projekty. Tre, treba teda zachovať petíciu otvorenú, e, venovať sa aktuálnemu vývoju. Žiadam, aby e, sme teda sa obratili na región Lombardia a žiadali ho o prerušenie týchto projektov. Treba zainteresovať aj e, príslušné komuny Areze, Bolate a Činizlo Balsamo. Mali by sme e, tieto petície e, poslať pre informáciu aj ministrom životného prostredia, aj zdravotníctva, ktorí E, sa zaoberajú e, touto oblasťou aj v rámci Clean Air e, Dialogue ale je potrebné ich pozbudzovať ešte k ďalšiemu úsiliu, k ďalším krokom. Ďakujem predkladateľom petície ešte raz a aj komisii za ich vystúpenie. Ďakujeme pekne. Niekto ešte nie, takže Situácia je veľmi jasná. Otvorím, otvorené zostanú všetky tri petície. Podporujeme tiež aktivity Európskej komisie. Počkáme si možno na výsledky postupov pre porušovanie predpisov. Vy, pani kolegyňa, na základe vašej eh, rady pošleme listy regionálnym aktivita, e, orgánom, ministerstvu. Je to priateľné? Budeme samozrejme pokračovať v dialogu. Keď ide o nové informácie zo strany komisie italianských orgánov. Ďakujem. Prepačte, mohli by ste ešte dať slovo autorom petície, aby krátko okomentovali, ako je tomu zvykom. Ak si to želajú, áno. Veľmi prosím stručne, ale Chcel som eh, veľmi stručne spomenúť jednu vec. Ehm, nehovoril som ešte, ale počul som zastupcu komisie použiť jedno veľmi dôležité eh, slovíčko eh, vyvražďovanie. Zdalo sa nám byť excesívne, ale čísla, ktoré ste nám predložili, naozaj hovoria, že tento výraz sa dá použiť v tejto súvislosti. Mm, ešte k pochybnostiam, ktoré máme. Ako, ako, je, ako sa ukončuje konanie pre porušenia voči nejakej krajine? Ako dlho toto kon, konanie môže hovoriť? My sme tu na e, úrovni 5 tisíc predčasných úmrtí mesačne. Takže čím dlhšie to bude trvať, e, tým e, väčší počet ľudí to zasiahne. Takže porušenie tu už je veľa rokov vraj nie. Takže e, chcel som sa spýtať, ako to vyzerá s tými e, lehotami a ako e, sa ukončí takéto konanie pre porušenie. Je možné skončiť len na úrovni nejakej pokuty? Pretože jednou vecou je uspokojiť sa s pokutou a druhou vecou je uspokojiť sa až s nápravou. Momentálne tam naozaj chýbajú eh, v centrálnych oblastiach eh, merače kvality ovzdušia. Počuli ste aj o tom merači, eh, ktorého funkcia bola jednoducho ukončená, takže treba sa snažiť naozaj o nápravu situácie. Nemôžeme naďalej len monitorovať, uspokojiť sa s monitorovaním a počas neho ľudia budú ďalej umierať. To naozaj nie je uspokojivé. Je dôležité, aby e, sa Európska e, komisia snažila e, nájsť nástroje a možnosti pre zásah. Vždy inak sa bude dávať väčší dôraz na ekonomické záujmy a nie na zdravie. Takže ja si myslím, že by mali existovať nejaké dodatočné nástroje v takýchto prípadoch, ktoré by sa dali použiť pretože tieto veci, na ktoré sme tu my poukázali, sú relatívne malé projekty, ale tie len prispievajú k zhoršovaniu naozaj dramatickej situácie. Yes, Ďakujem. Máte slovo na odpoveď. Thank you very much, Mr. Chair. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o harmonogram, zodpoviem v taliančine. Nuž, tak eh, máte iste pravdu, keď tvrdíte, že postupy sú často zdlhavé, ale v tomto prípade e, rozsudok by mal byť e, prijatý ešte tento rok. Príslušná korešpondencia prepe, prebehla, vypočutie v Luxembursku. Rozsudok tu bude určite rozhodnutie do konca roka. A dôležité je, kvôli tam, to už je druhý postup voči, voči Taliansku, odsudenie tu už raz bolo. Komisia včera ešte raz aktualizovala tabulky na e, vy, vymeranie trestov alebo postihov. Ide o to, aby sa revidovali tie plány, aby lombardský región robil to, čo mohol urobiť už pred rokmi, pretože situácia je predsa veľmi závažná. E, ako som už povedal, počkajme si na rozhodnutie súdu. Ďakujeme a určite budeme samozrejme pokračovať v našom dialogu v budúcnosti po získaní nových informácií. Ďakujem vám ešte raz teda a teraz a posledný bod na programe, ak sa nemilím, v dnešnom našom zasadnutí. Je to je, ide o riskantné finančné nástroje v Španielsku viac než 20 petícií v tomto ohľade a moja informácia je taká, že tu máme dvoch autorov pet- petícií, pán Rodriguez. pán Dominikes. Je tomu tak? Áno. Pán Rodriguez, máte na 5 minút slovo na prezentáciu. Buenos días a todos. Želám vám príjemné e, predpoludne pred 6 e, rokmi, v roku 2012 sme predložili petíciu, sťažnosť e, na nekalé konanie bank a priložili sme dokumentáciu vo forme príloh, ktorá mala ukazovať, že v Španielsku funguje podvodný systém nie len na úrovni banky, ale na úrovni um, 22, e, minimálne 22 bankových e, subjektov v mojej krajine. Ako odpoveď k tomu tejto dokumentácii e, sme dostali oznam od poslankyňa poslancov, kde tých 22 žiadostí je zhrnutých a mm, je vlastne, každá z nich je zhrnutá. Na strane 8 sa odvolávate na článok 226, pardon, 216 komisie, kde sa hovorí, že e, nie je e, možné e, takéto podvodné konanie rešpektovať, že proti tomu ustanovia smernice MIFID a iných. Teda to, čo ja tu hovorím, tak vlastne sa týka pôsobnosti smernice MIFID a E, existujú predchádzajúce normy, napríklad 2004-39 až 48, e, kde sa tieto normy e, posilňujú nový, prostredníctvom nových smerníc a opatrení o uplatňovaní teda transpozícia. Na strane 8 tejto istej správy komisia hovorí, alebo teda hovorí sa, že komisia je zodpovedná za dozor na transpozíciu tejto legislatívy v členských štátoch. Mm, nemôže však e, hodnotiť individuálny prípad um, ani 10, e, ani 15, ale keď sú tu tisícky občanov Španielska, ktorí trpia týmto nedostatkom transpozície alebo chybou transpozície týchto smerníc a ostatných predpisov, tak jednoducho konať musíte. A tu ide o ochranu spotrebiteľov a o zlepšenie procesu predaja týchto nástrojov, ktorý, ktoré nie sú pokryté e, ustanoveniami o ochrane vkladov. A vy tvrdíte, že to je e, že, e, že sa to predáva investorom, ale tu nejde o investorom, ale o investorov, ale o malých spotrebiteľov, ktorí vôbec nemali záujem o, takúto, o takéto produkty, takže to spôsobuje potom nepríjemný chaos. A mňa e, podvádzali alebo podviedli, keď som mal záujem uložiť peniaze na bežný e, vklad a, podobne ako ja bol podvedený takmer milión ďalších osôb, pričom cieľom, alebo teda e, základom celého tohoto podvodu je e, snaha španielskej vlády preniesť dlh na plece občanov a Európska únia vydala materiál, v ktorom hovorí, že všetci sú investori a e, my sme len drobná skupina tých, ktorí sa stiahujú, stiažujú. A teda my sme e, drobní stiažovateľia, ktorí len nepochopili tú investíciu, alebo teda Ehm, vzali sme si produkt, ktorý sme nechápali a ehm, je tu zároveň spomenutý princíp tohto rozdeľovania tohto dlhu medzi viacerých e, investorov a my po 7 rokoch e, tohto podvodu sa snažíme túto situáciu vyriešiť. A viac ako 200 tisíc e, žiadostí o arbitráž, 100 tisíc z nich bolo schválených a bolo potvrdené, že ehm, títo stiažovateľ majú pravdu, boli, sú tu desiatky tisíc stiažností a ak vy tvrdíte, že to nie je záležitosť transpozície, ale španielskej spravodlivosti, tak e, v tomto prípade musím povedať, že tu je systémový problém a e, že by sa to nemalo opakovať a treba tento systém napraviť, pretože e, toto sa dialo napríklad s listinami z tzv. hypotekárnymi listinami a teraz sa to môže stať znova s nejakým iným produktom a e, pritom tí postihnutí sú ľudia, ktorí tých peniazí nemajú až tak veľa, sú to pracovníci, zamestnanci a e, my e, chceme túto tému spred možno 7 rokov e, vyriešiť, aby tie veci sa neopakovali a pán Vejcho spojil dve banky a vedel o tom, že tieto banky vlastne fungovali zle a využil externú auditorskú firmu, ktorej sa zaplatil milión eur za audit a ona vyprodukovala správu a potom, ako pani e, Kuras e, tvrdila, že e, sa udiali nejaké chyby, tak napriek tomu, že uplynul ďalší rok, tak sa nič neudialo. A v roku 2011 CNV e, spracovala správu, podľa ktorých e, galicijské orgány a rôzni politici e, z týchto subjektov vyťahli desiatky miliónov eur a otázka je, či sa tie peniaze do týchto subjektov aj vrátili, alebo či to je vlastne príspevok pre fungovanie týchto politických strán a E, či e, sa tu udialo to, že 75 tisíc e, galicijských rodín prišlo všetky svoje úspory alebo veľkú časť úspor. My potrebujeme nejakú odpoveď na túto záležitosť a chceme, aby sa v prvom rade urobil nejaký prehľad inventúra toho, čo sa stalo, aby sa našli alternatívy, aby sa to nemohlo stať znova a aby skrátka bola, bolo nejaké riešenie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, dávam slovo na 5 minút pánovi Domingezovi. Ja chcem poďakovať eh, tomuto eh, výboru za to, že ponechal túto petíciu otvorenú. My sme mm, spracovali takú správu ktorou sa snažíme e, navrhnúť riešenie, aby tieto podvodné praktiky v mnohých španielských bankách sa prestali uplatňovať. A my e, vieme, že e, hlavná zodpovednosť leží na, pleci, na pleciach bank, lenže toto riešenie nebude možné bez spolupráce a súhlasu verejných orgánov, pretože sa ukazuje, že aj v minulosti um, 40 miliónov eh, eur z prostriedkov, ktoré boli uložené vo forme vkladov občanov, jednoducho zmizlo. A eh, po kríze španielské orgány, španielská banka, ministerstvo hospodárstva a eh, výbor pre dohľad nad bankovým trhom umožnili takéto postupy a ďalej umožnili to, aby banky mali profit z takýchto komplikovaných produktov, ktoré predávali. Um, tu e, bol, bol, bol posvetené vyťahnutie, tak povediac, 18 e, e, miliónov eur a len v Galícii to znamenalo tisíce poškodených a my sme napriek tomu protestovali mierumilovne a to napriek tomu, že Špaň, ani španielská, ani galicijská vláda o nás nemali záujem a nechceli tento problém riešiť. E, tu e, bol zavedený systém arbitráže, kde len 5 týchto prostriedkov sa vrátilo a fungovalo to 10 mesiacov, ale žiadne kritéria správnej arbitráže neboli e, stanovené a bol vytvorený ad hoc systém, kde bol, bolo súdne rozhodnutie, kde e, vlastne nedalo za pravdu to súdne rozhodnutie týmto sťažovateľom a vláda Rachoja umožnila to, aby galicijská vláda um, ehm, 9, schválila ustanovenie alebo schválila legislatívu mm, ochrane vkladov, podobne ako v Taliansku, e, čo je v rozpore s tým, akým spôsobom sa e, uľahčila situácia veľkým e, dlžníkom bank. E, v Španielsku skrátka bol uplatnený právny režim, ktorý bol v rozpore so smernicou z roku 2014 a takisto z roku 2006 a my sa domnievame, že tu tým pádom nebol právny základ 13 miliard eur No takto, Španielská banka, centrálna banka považuje za e, stratených povedať, 60 miliard eur, 13 miliard eur z toho vo forme prioritných akcií, ktoré boli predané takýmto, aj takýmto malým e, spotrebiteľom a neboli vyvodené žiadne dôsledky. Nikto vlastne neprevzal e, zodpovednosť za tieto veci, ktoré sa diali celé roky. Nikto nebol odsúdený E, za tieto ani iné nelegálne praktiky. Ja by som chcel povedať, že e, vyšetrovacia komisia Galicijského parlamentu, e, ktorá bola vlastne vytvorená v roku 2013, bola následne zrušená a, ani táto banka, Galicijská banka, ani iné banky tieto miliardy eur nejakým spôsobom nenahradili a nevrátili. A za 5 rokov od privatizácie e, ide o naozaj miliardy eur. Táto otázka bola naozaj ruinujúca pre um, našich občanov, pre štát a uh, aj pre klientov. Tie mnohé milióny, ktoré neboli vrátené, malým investorom. O tie títo ľudia prišli a zároveň akcionári, ktorí banku kúpili, profitujú z celej tejto záležitosti. Ja môžem ešte e, stručne pripomenúť, že sú tu aj ďalšie orgány, alebo teda ďalšie subjekty, ktoré týmito podvodnými praktikami sú poškodené. E, vidíme tu neustále e, chybný predaj, alebo teda predaj podvodný predaj, ľudia, ktorí sú e, vyhadzovaní zo svojich domov a e, v Španielsku to dosahuje hrozivé čísla. Tisíce ľudí e, prichádzajú o svoje bývanie, pretože nedokážu splácať hypotéky. To je neporovnateľné s tým, čo sa deje v iných krajinách, vo Francúzsku alebo inde. A my, ja si pamätám, že od 70, v 70 rokoch som mal známu, ktorá prišla obývanie takýmto spôsobom, ale e, ten negatívny vplyv sa teraz týka tisícov ľudí a tiež chcem pripomenúť, že súd, Európsky, súdny dvor Európskej únie e, požadoval, aby peniaze boli vrátené, ale to následne, toto rozhodnutie následne obmedzil najvyšší súd Španielska, pričom vnímame e, rastúci počet Sťažnosti 200 tisíc e, občanov od roku 2018, teda najvyšší, rok, najvyšší súd e, e, vynáša rozhodnutia, ktoré rušia tieto, tieto zmluvy kvôli chybám a kvôli nepo, neprevineniu, nepre, alebo teda neexistencii previnenia. Mm, avšak postihuje to tisíce rodín a nikoho z týchto subjektov, ktoré to spôsobili, to nepostihlo. Takisto Euribor alebo hypotekárne listiny. Toto sa môže týkať e, miliónov hypoték a Európska komisia sa domnieva, že tento index by mal byť zrušený, pretože mm, neexistuje transparentnosť a pretože tu je príliš veľké riziko. A tento, týž, tento mesiac e, súd v Luxemburgu bude riešiť práve túto záležitosť. My tiež hovoríme o úrokových sadzbách, úrokových sadzbách, ktoré sú o mnoho vyššie, než e, čo bolo dohodnuté v zmluvách a len menšina klientov vie, čo sa deje s ich peniazmi a záverom by sme chceli požiadať verejné orgány, aby e, hájili záujmy e, spotrebiteľov, mali by byť e, vyvodené dôsledky, sankcie, pokuty za podvodný predaj a nesprávne nekalé obchodné praktiky a tiež potrebujeme prísnejšiu reguláciu, lepšie garancie pre sporiteľov a mali by sme realizovať aj štúdiu o škodách, ktoré boli spôsobené vkladateľom a preto žiadame výbor pre petície, aby túto petíciu ponechal otvorenú, pretože to je dôležité pre prospech občanov, ktorí e, by nemali byť vystavovaní takémuto, e, takéto praxi a, e, z bank, a minister hospodárstva povedal, že toto je priateľský trh, ale podľa nás to nie je e, žiadny priateľský trh, e, je to zbojstvo. Ďakujem veľmi pekne. Hovorí predseda, teraz dám slovo pani Sabine Oto, e, aby sa vyjadrala za Európsku komisiu. Prosím. Ak je to v poriadku, budem hovoriť v Nemčine. Na úvod snáď sa chcem ešte niečo spýtať, pretože prvý autor hovoril o správe, ale pred zasadnutím som tú správu nevidela. Možno po e, stretnutí to môžeme dohnať. Ako ste povedali, e, z pravidla nám ide o smernicu o trhoch a finančných nástrojoch, to je tzv. smernica o finančných trhoch. Viete, že v roku 2004 sme vydali túto smernicu a my sme boli toho názoru, tým vlastne vo finančnej oblasti posilníme ochranu spotrebiteľov, pretože v tejto smernici ide napríklad o to, že celkom jasne prezentujeme, že pri poskytovaní služieb s cennými papiermi napríklad firma je e, e, úprimná e, a v najlepšom záujme klienta koná najlepšom záujme klienta. A všetky informácie, vrátane oznámení marketingových, ktoré smeruje na zákazníkov, musia byť jednoznačné a nie zavádzajúce. Už tak informácie by mali byť aj poch- dobre pochopiteľné a primeranej forme. To znamená, ide o to, aby tú povahu a rizika daného finančného nástroja klient poznal a vedel pochopiť. To bola báza, na základe ktorej sme e, e, konali už, už v roku 2004, keď sme vydávali tento predpis. Videli sme ale tiež to, že je možnosť to zlepšiť a navrhli sme posilnenie e, usmernenia o ochrane E, záujmov. Potom je tu dvojka, MIFID 2, ako smernica o ochrane záujmov. Tá sa vydala v roku 2014 a od roku od januára 2014 je právoplatná. Možno to e, sa tu netýka niektorých prípadov, ktoré ste vy a my budeme sledovať, či od januára 2018 sa niečo zlepšilo. Táto, tieto nové úpravy MIFID 2 sa zaoberajú aj preverovaním e, vhodnosti práve v tých prípadoch, ktoré ste popísali, je to veľmi dôležité. Ide o to, aby sa urobilo vyhlásenie o vhodnosti a to sa vydalo klientom predtým menovite, než sa kúpi finančný nástroj. Toto vyhlásenie musí vysvetľovať, prečo sa hodí práve toto investičné odporúčanie danému klientovi. No a zameranie je teda e, smerované na to, aby sa klient informoval, prečo práve tento finančný nástroj sa mu odporúča. Ide tiež o to, že klient fungovanie a rizika toho odporúčania chápe a mal by zistiť, alebo teda ten poradca by mal e, si preveriť znalosti klienta, mal by sa opýtať na to, aké má finančné prostriedky, aké riziko je ochotný podstúpiť. Toto všetko sa jasne upravuje v tej smernici. Toto vyhlásenie e, sa potom venuje tomu, preto sa klientovi daný produkt odporúča. V MIFID 2 sú i ďalšie odporúčania, Napríklad môžem povedať, že sa zaviedol e, projekt riadenia. E, ide o to, že sa identifikuje cieľový trh, príslušné kritéria. Už pri e, výrobe toho produktu vlastne sa to zohľadne. Potom sú tu informácie ex ante, ktoré sa posilnia a ďalší faktor, ktorý sa možno nespomenul, že e, európske dozorné orgány a ich nariadenie z roku 2010 celkom jasne hovoria o príslušné Európskej e, e, agentúre ESMA pre dozor na touto oblasťou, aby sa zaoberala ochranou spotrebiteľa ESMA vydala už mnoho opatrení, napríklad smernice o, o vytváraní tohto hm, týchto produktov. Ako e, možno e, zákonný text pochopiť, aby sme zabezpečili, že v členských krajinách je rovnaká prax využitia. Je tu výbor, kde sa stretávajú tie dozorné orgány národné a vymieňajú si skúsenosti. Urobili sme teda mnohé a chcem len zdôrazniť, že komisia nemôže do detailu preverovať. My len preverujeme, či v členských krajinách sa naša, naša uh, legislatíva dobre implementuje, ale máme do- mnoho uh, mechanizmov, ktoré to zabezpečujú, že sa ochrana alebo miera ochrany spotrebiteľa neustále zlepšuje. Ďakujem e, vám. A teraz je čas e, alebo priestor pre kolegov. Nech sa páči, kolegyňa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela privítať troch predkladateľov petícií e, tu vlastne riešime kauzu, ktorá bola otvorená v roku 2012 a ide o mm, pomerne intenzívny boj e, španielských a galicijských bank, kde e, je snaha e, dosiahnuť určité zadočinenie a vzhľadom k tomu, že ide o pomerne kolektívnu aktivitu, nie je to individuálny príklad, prípad, ako hovorí, alebo teda ako naznačuje komisia, tu ide o tisícky osôb, ktoré do toho dali svoje úspory a nevedia, kam sa obrátiť, pretože eh, ako sme si vypočuli, tak tie mechanizmy neboli vhodné ani z hľadiska informovania, ani z hľadiska riešenia prípadného problému. A španielská vláda v roku 2012 akceptovala podmienky, ktoré eh, vyžiada, si vyžiadala euroskupina. To bolo v júli 2012 a podmienky eh, stanovili, že, alebo teda, tieto podmienky hovorili, že v prípade a prioritných, a podri- prioritných akcií a podriadených dlhov e, musia tieto byť predávané len investorom, ktorí sú informovaní. A e, Európska e, teda my sme mali stretnutie v roku 2013 so všetkými tý, týmito platformami z Galície aj s komisiou o tomto probléme. Veľmi pozorne sme si vypočuli o tomto probléme, ale um, vidíme, že došlo k nejakej legislatíve. Tieto a napriek tomu teda nedochádza k riešeniu tých problémov. Čiže legislatíva áno, e, ale riešenie nie. Takže bude treba skontrolovať, e, či sa udialo to, čo sa malo. V tejto chvíli e, Španielsko uplatnilo nariadenie, ktoré transponuje smernicu 2014-59, ale v praxi to neznamenalo nič a tí, ktorí E, ktorí vlastne znášali e, ten, e, to, to bremeno, tak boli malí vkladatelia a to nie sú investori, ako povedali aj predkladateľa petície, toto nie sú investori, ale bežní malí vkladatelia a z pohľadu banky ide o nekalé konanie, presne tak, ako to títo ľudia hovoria. Veľmi často mm, a týchto otázok bolo predložených komisii mnoho, e, išlo o vyslovene podvodné, podvodné správanie sa bank alebo neposkytnutie informácií týmto drobným vkladateľom, e, týmto, e, týmto spotrebiteľom. A keď Španielsko sa podujalo v justičnej oblasti urobiť, urobiť pre týchto ľudí viac, alebo teda zdanlivo urobiť viac, tak sme zistili, že 1. júna 2016 eh, bola dosiahnutá dohoda medzi Európskou komisiou a eh, banka Monte dei Paschi zo Sieny, kde komisia prostredníctvom eh, záchrany z verejných fondov umožnilo taliansku rekapitalizáciu tejto banky pri rešpektovaní európskych pravidel, ale nedostalo alebo teda dosť, časť tých peňazí sa dostala aj týmto malým investorom a malým vkladateľom a toto by bolo treba urobiť aj v Španielsku, teda by bolo možné z verejných prostriedkov napríklad dotovať tieto galicijské banky, ktoré ale, no, vzhľadom k tomu, že vláda e, ľudovej strany bola spolupáchateľom, tak povediac, pri e, likvidácii týchto vkladov, Eh, je to treba nejako napraviť a štát je zodpovedný a mal by stať eh, nie na eh, strane tých, ktorí vykonávali tie podvody, ale na strane malých, potreb, malých spotrebiteľov. A my sme zaslali list španielským orgánom a bude potrebné informovať alebo zaslať znova list asi aj galicijským orgánom, aj španielským orgánom a ja chcem poďakovať komisii a príslušným orgánom e, alebo častiam komisie e, a poprosiť o nejaké stretnutie, kde by sme sa mohli zúčastniť aj my e, za Európsky parlament a kde by sme mohli podporiť týchto žiadateľov, respektíve predkladateľov petície a, a E, mali by sme si uvedomiť, že tento problém nebol izolovaný a individuálny. Ďakujem veľmi pekne, Róza. Gracias. Ďakujem. Ja chcem tiež privítať predkladateľov petícií a, a chcela by som sa tu vyjadriť na mm, adresu alebo v, možno v mene španielskej vlády a galicijskej vlády, keďže tu sa bude v máji rozbiehať kampaň, respektíve v máji už budú voľby, ale E, iste viete, a teraz sa obraciam na žiadateľov, e, alebo teda predkladateľov petícií, e, je možné sa obrátiť na vládu a možno sa aj niečo udeje, ale každopádne v celom Španielsku aj vo viacerých iných európskych členských štátoch sa predávali produkty hybridné a to v masívnej v masívnom množstve aj týmto malým spotrebiteľom, ktorí boli považovaní za investorov a e, na to upozornili aj predkladateľe petície, nielen v Galícii, ale vo všetkých častiach Španielska. Tieto produkty sa predávali od roku 2013 do roku 2018, e, pardon, 2003 až 2011, tak a v roku 2004 e, boli už snahy toto všetko nejakým spôsobom dozorovať a keď e, prišla v tomto prípade vláda Mariana Rachoja, teda v roku 2011-2012, kedy sa Rachoj e, so stranou PP ujal e, vlády, tak sa pristúpilo k reštrukturalizácii zákona, alebo teda k novelizácii zákona z roku 2010, tak aby sa upravil predaj takýchto produktov a pani Miranda tiež to spomenula, následne vláda nasledujúca pokračovala v týchto snavách, snahách, ale 50% týchto prípadov sa vyriešilo prostredníctvom arbitráže a bola, bol vytvorený, bola vytvorená komisia, o ktorej sa tu tiež hovorilo. Došlo k novelizácii zákonov tak, aby bolo možné z Fondu na ochranu vkladov e, vyplácať aj takýchto klientov, ktorí sa e, stali obeťou a takto mohli títo ľudia vlastne dostať späť 100% svojich vkladov. Um, v Galícii e, takto bolo 400 tisíc žiadateľov a um, desiatky tisíce boli uspokojené. Takže um, je tu veľa žiadostí a to viedlo k diskusii v parlamente, čo bolo jasno, jasným dôsledkom týchto neisté tejto, týchto neistej, tejto neistoty, nejasnosti. A v roku 2011 bolo schválené uznesenie v parlamente a to v dôsledku práve to, že sa o tejto veci hovorilo. A komisia celkom správne povedala, že tu máme e, smernicu z roku 2004, potom e, v roku 2008 smernicami FIT 2 a tieto boli transponované celkom korektným spôsobom a teraz e, len opakujem, čo povedala komisia, do eh, právneho systému Španielska. Takže v Galícii, no, ehm, tu kladú ľudia eh, zodpovednosť na plecia vlády Alberta Nunez Icha, ale um, vlastne išlo o zhruba 17 tisíc sťažností, ktoré vyvolali to, že sa mm, išlo niečo robiť a e, spolupracovalo sa tu s ministerstvom financí a navrhol sa práve systém arbitráže, ktorý bol naozaj prelomový v Španielsku a v Galícii sa to práve realizovalo ako v prvej autonómnej komunite. E, ako som povedala, veľké množstvo týchto ľudí dostalo späť 100% svojich vkladov a e, myslím, nejakých 520 tisíc arbitráží, alebo to bolo veľké číslo, sa takýmto spôsobom podarilo e, spracovať. Takže všetky tieto žiadosti, a to hovorím aj o tých, ktoré napríklad boli predložené v La Coruni a inde, e, teda bolo uspokojených. Takže ak boli nejaké uvedenelé príklady, prípady, tak ich bude treba samozrejme riešiť, ale bola snaha aj zo strany tohto parlamentu, komisie, vlády Galície a e, španielskej vlády toto vyriešiť. Čiže e, my máme samozrejme mnoho iných tém, ale na túto vec sa určite nezabudlo a tu boli súdne prípady, kde um, vlastne bolo konštatované, že tých prípadov je veľmi veľa a že je to jednoducho uh, obrovský nával prípadov, ale 61% z nich sa podarilo do tejto chvíle uzavrieť a ja samozrejme nespochybnem to, čo bolo um, povedané. Ja by som túto petíciu možno uzavrela, ale a vzhľadom k tomu, že ide o petície z roku 2010-2011, tak e, tu sa udialo naozaj veľa vecí a e, ja samozrejme nechcem, aby sa to bralo ako nejaká kampaň v nasledujúcich e, ehm, lokálnych voľbách nemám problém, e, ale myslím, že by sa to malo uzavrieť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za možnosť, že môžeme e, sa približiť tomuto problému. Myslím, že už sa aj deje to, že sa to využíva pre kampaň, takže Teraz dám slovo zase dvakrát e, dva minúty, teda každému autorovi petície. Nech sa páči, pán Rodríguez. Decirle a la Ja by som e, chcel povedať, e, že v roku 2013 v apríli som priniesol 6, priniesol 6 spisov, ktoré som odovzdal tomuto výboru a mm, bola to kolektívna žiadosť e, dvo, dvoch tisícov žiadateľov, e, ktorá bola predložená aj e, daňovému orgánu Galície a bolo namietané porušenie pravidel smernice MIFID. Tu išlo o vec, ktorá nebola štandardná. A Išlo o zmluvy, ktoré neboli dostatočne podpísané alebo pochopené a ide o prípady e, z roku 2010 2011 ale a MIFID je samozrejme staršia smernica. A pritom e, potom boli vynášané rozsudky súdom, ktoré boli rozličné, e, ktoré na jednej strane hovorili o e, podvodoch alebo o podvodnom konaní bank a na druhej strane e, tu boli rozhodnutia e, lokálnych daňových orgánov, alebo teda finančných orgánov v Galícii, kde e, sa potvrdzovalo, že áno, v niektorých prípadoch mohlo ísť o takéto podvodné konanie. Ja mám kópie informačných listov k týmto emisiám a ten k jednej emisii je ten jeden informačný e, bulletin má 50 až 125 e, strán. Čiže e, ak predložíte klientovi takúto vec a sú tam komplikované tabulky a kopa kopa textu a požiadate ho, aby si to rýchle prečítal a povedal, či to chce alebo nechce, tak jednoducho to je, to je na dobrú vieru. A na dobrú vieru, že veríte ako klient tej banke, že vám neponúkajú niečo zlé. A E, dôležité je vykonávať dohľad nad tým, či si tieto osoby robia svoju prácu dobre, ale smernica MIFID o niečom inom. V roku, už v roku 2005 e, boli predávané tieto prioritné akcie, o ktorých tu vlastne hovoríme. A e, to ešte MIFID 2 nebol v platnosti. Čiže od roku 2006 sa to isté deje prakticky stále, ale aj s hypotekárnymi úpismi a toto je jednoduchá, jednoducho dynamika alebo systém, E, kde e, Španielsko nemá takú kultúru ako severské krajiny ehm, a my to chápeme. My máme určité pozitíva, ale e, my keď vidíme peniaze na zemi, tak ich zdvihneme a, a banky možno fungujú takisto a je to systematický problém, ale nie je to problém justície, nejakých dvoch, troch, piatich rozsudkov. Pani z e, Partido Popular z ľudovej strany, ktorá tu obhajovala konanie vlády. E, to hovorím vám, ja tu nie som kvôli politickým stranám, ja tu nie som preto, aby som robil nejakú kampaň niekomu, ale som tu preto, ehm, že sú tu miliardy ktoré zmizli alebo ktoré sú tu vo forme dlhu. A, a banky dlhovali, alebo tak povediac, tieto peniaze previedli politickým stranám a ja by som chcel vedieť, kde všetky tieto orgány sú, tieto e, strany a orgány. E, chcem, aby tieto peniaze vrátili. Jednoducho v roku 2009, e, keď e, sme tieto veci predkladali kráľovi, tak e, sa pýtal, kde e, títo ľudia sú. A um, ja sa chcem spýtať, kde títo ľudia skončili a skončili napríklad ako guvernér, jeden konkrétny pán skončil ako guvernér e, španielskej banky a Národnej banky a tie banky v Galícii, mnohé z nich skončili v, technicky v bankrote a o rok ten istý pán predložil argumenty, ktoré sú úplne chybné, nesprávne a um, pritom ešte rok predtým uh, podporil napríklad zlúčenie bank Galícia, tak vlastne um, vytvoril tú svoju pozíciu a my uh, nemáme pocit, že by tie banky pracovali pre nás, pracujú pre iných a je to otázka postoja, je to otázka dynamiky, ak to môžem tak povedať, a problém dohľadu teda je tu Európska centrálna banka, IMF. Je tu e, vlastne každú, každé dva týždne dostávajú správy o MOU a o implementácii a nevidia oni tieto chyby, tieto nedostatky, že s tým nič nerobia, pretože toto je e, fiskálna otázka, ktorú bude riešiť, takže by som ešte raz poprosil, aby ste sa pozreli na dokumentáciu, ktorú som poskytol v tom čase a, dostal som, a, a dostali ste toho dosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Rodriguez tiež na dve minúty. Ja by som v prvom rade chcel uh, tie slova o emisii Kajsa Galicia a Kajsa Nova. E, to, toto nie sú emisie cených papierov, ktoré uh, prišli nejak neskoro, v roku 1988 sa to začalo. Uh, v roku 2004-2005 sa to dialo tiež. Najväčšia emisia týchto akcií bola v roku 2009. Toto e, vlastne bolo podporené e, galicijskou vládou a toto sú grafiky, ktoré... To, tieto veci e, neboli neskôr, ale veci, ktoré sa udiali v týchto časoch, ako som hovoril. A my síce um, hovoríme o tom, že tá arbitráž e, bola, ale mali ju pod kontrolou tí, ktorí to celé spáchali, pretože tu sú jedinci, ktorí sa objavili na obidvoch stranách. A tieto arbitráže nemali stanovené kritéria a nedodržiavali žiadne kritéria, čiže sa riešili e, no, prí, e, prípad od prípadu, teda mali tam vplyv tie najmocnejšie sily a záviselo to od toho, kto patrí ku ktorej politickej rodine. V roku 2012 boli miestne voľby. Pán Fežo prišiel a povedal, ak vyhráme tieto voľby, tak splatíme všetky tieto peniaze eh, za prioritné akcie. Bola to, bola to ďalšia eh, ďalšie, bola, to, bola to ďalšia lož. Keď sa pozrieme na tie arbitráže v Galícii, cez arbitráž eh, bolo uhradených 34% peňazí, ale pôvodne to malo byť 5%, potom 10% pretože sa demonstrovalo, e, miestni obyvateľia sa vzbúrili a vyšli do ulic a boli uzatvárané radnice, teda mobilizovalo sa, boli demonstra- demonstrácie, tak, my sa tak sme sa dostali až skoro k tým 40%. A tiež, sme, tiež sa nám podarilo um, dosiahnuť splnenie ďalších, po, ďalších požiadavek, ktoré najprv boli úplne zaznávané a súdy, ktoré nakoniec rozhodovali e, občas rozhodovali v náš prospech, ale treba povedať, zrušenie týchto zmluv k všetky, všetkých buď justičnou cestou alebo, alebo mimosúdnou cestou. Čiže ak hovoríme o Galícii, tak 90% peňazí sa má vrátiť, ale sú výnimky. E, hovorí sa tu o záchrane bank, o vykupovaní za lacno, ale čo druhá strana? Ministerstvo dáva záruky niektorým, napríklad kupujúcim týchto, týchto subjektov. Čiže je tu určitá asymetria, asymetria medzi tými malými eh, sporiteľmi, ktorí tie eh, peniaze, alebo teda ktoré, ktorí prispievajú peniazmi a veľkí investori, tí zase majú obrovské úlavy a výhody a nejde len o to, čo sa udialo s prioritnými akciami. My hovoríme o 100 tisícoch eh, žiadostí o arbitráž, ktoré boli zamietnuté a v správe, ktorú vám odovzdávam, nájdete všetky informácie, tu asymetria aj z pohľadu informácií, um, zavádzanie bank pri predaji, uh, nekale, nekalá prax. A to sa všetko deje so všetkými tými produktmi, o ktorých som hovoril predtým. A milióny ľudí uh, toto pocítia. MIFID 1, MIFID 2 môžu byť dobré smernice, áno, to je fajn, ale uh, čo E, robí verejná správa v Španielsku. Orgány v Španielsku by e, mali naozaj začať robiť svoju časť práce. Ministerstvo hospodárstva v Španielsku e, často hovorí o ekonomickom zázraku, ale ten ekonomický zázrak ten by mal byť asi vo vezení. Ďakujem veľmi pekne, predseda, za túto. Myslím si, že každému je jasné, že je to veľmi dobr- dlhodobá a zložitá téma myslím si, že pozícia výboru PETY parlamentu v minulosti bola nápomocná a pozitívna na e, e, vyriešenie časti tohto problému. Myslím si, že niektoré aktivity Európskej komisie boli taktiež dobré a užitočné. Chápem i pozíciu autorov petície, že nie ste spokojní so situáciou a tiež potrebujete nový nové kolo rokovaní a kompenzácií. Na stole máme viac ako 20 jednotlivých petícií. Dve z nich nie sú individuálne, pretože je tam len zo pár podpisov, je tam viacero podpisov, avšak poviem niečo k dvom petíciám petícia. Dvaja autory petícií e, písomne vyhlásili, že boli už kompenzovaní. Ide o 1761 z roku 2012 a petíciu 2228 z roku 2013. Tu je situácia uzavretá a my môžeme môžeme uzavrieť i tieto dve petície. A v prípade ďalších petícií bola tu len jedna žiadosť z vašej e, strany, aby to bolo otvorené. Akceptujem to. Možno sa pošlu tri listy, dva e, do Galície, do Španielska a ďalších e, orgánov a ja som požiadala, aby zostali uzavreté a mm, myslím, že o tom by mali rozhodnúť koordinátori. No. Do, do you think that it is a good Um, okay, we, we come. So we, we send. I, I continue. We, we, send two letters to. Dva listy Eh, galicijským a celošpanielským orgánom a požiadame Európsku komisiu. Nie, lebo ako sme povedali včera, tak eh, nie je nás tu dosť. Eh, sme tu len dvaja členovia, takže včera, včera sa tento argument použil. Ja by som chcela, aby toto rozhodnutie urobili koordinátor, lebo ako včera sme sa dohodli, podobne ako toto nesúhlasíme, aby sme o tom teraz rozhodli. Uh, but... Ale na základe vašej žiadosti tento problém otvárate znova v marci. One... Neviem, či je dobrý e, nápad to robiť mesiac pred španielskými voľbami. Now, podľa mňa je lepšie tú diskusiu uzavrieť teraz a pokračovať po vašich voľbách. Ak si želáte nový hektický dialog eh, v marci v Repeti, nech sa páči, je to vaše právo. Neviem, či je to dobrý nápad. Ja len hovorím, aby sme uplatnili e, postupy, ktoré majú byť. Čiže postupy sú také, že sme tu traja členovia výboru z 30 e, e, a tým pádom nemáme kvórum na rozhodovanie a povedalo som návrh. Ja si myslím, že treba uplatniť pravidlo, ktoré bohužiaľ platí. Je tu Miranda, no, ona vlastne prišla s tými petíciami, podľa mňa je to troška politické, ale dobre navrhujem a žiadam, aby toto bolo posunuté koordinátorom. Oni, oni rozhodnú, či to zostane otvorené alebo uzavreté, e, či e, sa to možno nejakým spôsobom bude riešiť inak, ale ja si myslím, že to je otázka, tak povedať, z legálnosti alebo postupov. Nemáme legitimnosť v tejto chvíli, aby sme o tomto rozhodli, ale chcem, aby sa uplatnil zákon. You are right. Máte pravdu. Nemáme tu na to kvórum. Preruším toto rozhodovanie preto. Poprosím sekretariát, aby to dal na program koordinátorov v marci. Je to pre vás v poriadku? Nech sa páči. Vamos a ver. Voy a ser un poquito clara. No dobre, ja budem hovoriť pomerne jednoznačne a poviem to nejak e, edukatívne, lebo ja som vždy vystupovala tak troška vzdelávajúco. Vy ste e, výbor relatívne politický. Táto vec sa ťahá od roku 2010, ale prečo to je stále otvorené? Pretože tu je záujem a vy ste neurobili nič. Neurobili ste nič, ani vy, ani iné strany, aby sa to zmenilo. A ja sa od marca e, minulého roka zaoberám touto petíciou, týmito záležitostiami, čiže ja si len robím svoju prácu a ja si cením to, čo povedal pán predseda. E, mohli sme si vypočuť týchto žiadateľov je ich veľa a treba ich vypočuť takým spôsobom, aby to bolo konzistentné a poslať nejaké listy e, vládam a požiadať ďalšie, o ďalšie informácie. Ak nám vlády potvrdia, že e, je to všetko vyriešené, tak uzavrieme petíciu. Ak nám, peti- ak, ak nám vlády naznačia, že zatiaľ nie je dosť e, informácií, môžeme pokračovať v plynulom dialogu. Ja tu nie som preto, Eh, aby som veci pozorovala, ale jednoducho sa snažím obhajovať eh, záujmy ľudí, eh, vážená pani. A preto by som chcela požiadať trocha rešpektu, lebo my, vy, vy máte, myslím, takú obsesiu <laughs> voči mne a ja to chcem brať ako spôsob na vzdelanie. Čiže ja poprosím, pán predseda, aby táto petícia zostala otvorená. Ďakujeme vám mám veľmi obmedzené možnosti. Je to veľmi jasné, ak sú tu dve pozície a nemáme tu kvórum, nemám právo rozhodnúť. Musím rešpektovať rokovací poriadok. Koordinátorov poprosíme o záverečné rozhodnutie v marci. Túto diskusiu na dnes e, uzatváram. A zdá sa, že je to na dnešok všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu spoluprácu. Želám vám pekný víkend a budeme pokračovať v marci. Ďakujem všetko dobré.